Uh, Kolegovia, prosím, usadte sa. Začneme oznámeniami predsedu. Čakal som na spravodajcov, jeden z nich je už tu, oznámenia predsedu. Začneme presne 8.45, pretože máme nabitý program, prosím, usadte sa. Usadte sa a spýtam sa, či Môžeme prijať program v takej forme, v akej ho e, máme pred sebou. Bod 7 o situácii v Rumunsku na žiadosť plenárky 8. júna a konferencie predsedov 11. júna. Tá sa začne o 3. tento bod a bod 8 o rozpočte na 2016 sa začne o 4. popoludní namiesto o 3. a body 9 a 10, to znamená spojená rozprava o Európskej agentúre pre základné práva začne o 11. namiesto o 3. Ak teda nie sú žiadne námietky, program s týmito zmenami je prijatý. Čo sa týka jazykového profilu, nemáme dančinu, lotištinu, e, galčinu, ktoré, ktorých rozprávať ani počúvať nemôžete. Prosím, na 11 Všetci buďte tu s elektronickými hlasovacími kartami. Čakáme teraz pre, na jedného z dvoch kľúčových spravodajcov, ale myslím si, že keďže čas plinie, ak by to nevadilo, že iba jeden zo spravodajcov je tu, mohli by sme začať. Hlavný bod, situácia v stredozemnom mori a súvislosti výmena názorov k tejto dôležitej správe, ktorá sa pripravuje k tejto tematike. Máme tu zaujímavých rečníkov, ktorí nám povedia o aktualizovaných aspektoch situácie. Táto správa je e, teraz vo fáze, kedy sa sústreďuje na pašovanie ľudských bytostí a zneužívanie práce neregulárnych migrantov. Dnes ráno budeme hovoriť o tom, ako by sme mali adekvátne zaintegrovať týchto ľudí do ekonomiky, aká bude úloha Frontexu a ďalších relevantných agentúr. A budeme o tom hovoriť v kontexte tejto správy, ktorú vypracovávame z našej vlastnej iniciatívy. Dnes máme zasadnutie rady, ktorá sa tiež bude zaoberať týmto kontextom. Vítame rečníkov, dokt- pána doktora Jovčeva, ktorý je e, bývalým bulharským ministrom vnútra a bývalým riaditeľom štátnej agentúry pre národnú bezpečnosť, Wolfganga Bauera, ktorý je medzinárodným novinárom pre týždenník e, Zeit a napísal knihu ktorá sa takisto týka pašovania ľudských bytostí a ich zneužívania ako pracovnej sily. Budeme si vymieňať názory o rozvinutí primeraných legálnych spôsoboch ekonomickej migrácie. Ďalej tu máme Luca Vicentiniho, tajomníka Európskej konfederácie odborových zväzov, e, profesora Ivana Martina, Centrum pre migračnú politiku, Európsky univerzitný inštitút Florencia. Ďalej tu budeme mať výmenu názorov o riadení hraníc a vízovej politike, vrátanie úlohy agentúry Frontex a iných príslušných agentúr. Máme tu e, jeho excelenciu Roberta Balzaretyho, ktorý je veľvyslancom a vedúcim misie Švajčiarska pri EÚ. Tešíme sa na jeho príspevok. Bude hovoriť o švajčiarských humanitárnych vízach. A ešte pán profesor Steve Pierce z Univerzity of Essex. Pani Kienge to zatiaľ nie je a preto dáme slovo najprv spolu spravodajcovi Robertovi Meculovi. Nech sa páči, máte slovo. Roberta, ďakujem. Predseda, ďakujem panelu našich ctených hostí. Budem hovoriť v angličtine. Máme tu stretnutie, na ktorom budeme hovoriť o tom, ako zastaviť pašovanie ľudských bytostí, ako rozložiť eh, siete pašerákov, ktoré zneužívajú tých najzraniteľnejších. Dnes popoludní zasadnú premiéry a budú diskutovať o tom, aké opatrenia príjmu okamžite pre Stredomorie. Dovolte mi apelovať na každý členský štát ešte raz, aby e, prijali urgentné opatrenia proti organizovaným kriminálnym sieťam, ktoré operujú v rámci Európskej únie a aj mimo jej hraníc. Potrebujeme efektívnu spoluprácu pri presadzovaní práva a e, usvedčovaní e, stresných činov. Stretla som za ostatných niekoľko mesiacov mnohých odborníkov, ktorí mi povedali, že často sú e, neregulárni migranti sexuálne zneužívaní, pracovne zneužívaní a nútení e, k nehumaným praktikám. Europol sa zaoberá tým, aby sa títo pašeráci ľudí dostali pred spravodlivosť Vieme, že tieto siete, kriminálne siete, zriedka operujú osamotene. Sú to kriminálnici, ktoré, ktorí sú poprepájani a preto je dôležité, aby aj my sme využili naše spojené sily a informácie v boji proti ním. Prvá fáza európskej vojenskej operácie, ktorá má rozložiť tieto siete, to je prvý krok, ale každá operácia musí zabezpečiť, že životy imigrantov nebudú ohrozené a je tu zásada nenavracania imigrantov do krajín, kde by mohli byť ohrození smrťou alebo nehumanými podmienkami. Myslím si, že by to mohla byť konečne jednotná európska akcia proti e, pašerakom ľudských bytostí a proti e, nesprávnej imigrácii. Musíme sa však dohodnúť na férových e, solidaritných mechanizmoch. Musíme si podeliť zodpovednosť za solidaritu, aby mohli byť ochránení tí, ktorí potrebujú ochranu, aby neupadli do rúk e, chamtivých a krutých kriminálnych sietí. Niektorí z nich sú mimoriadne zraniteľní, pretože hroz, ich ohrozuje deportácia späť do ich krajiny, kde sú e, mimoriadne ohrození zlými pracovnými a nehumanými podmienkami. Je tu e, aj právna norma MOV, ktorá takisto ochraňuje e, týchto ľudí v oblasti práce. Nesmú sa zneužívať a vytvárajú sa také systémy, aby e, sa nevytvárali podmienky na ich zneužívanie v oblasti práce. Takisto odbory a občianská spoločnosť musia zohrať svoju úlohu v tejto e, spleti e, organizácií, ktoré bojujú proti kriminálnym sieťam. Máme tu mnohé nástroje, napríklad Modrá karta Európskej únie, ale musíme sa vysporiadať aj s nedostatkami nášho systému a pochopiť, prečo veľká väčšina držiteľov týchto modrých e, kariet je iba v jednom členskom štáte. Pevnosť Európa nie je odpoveďou, ale nesmieme ani sa vzdať e, kontroly na vonkajších hraniciach Frontexu. Agentúre Frontex musíme dať dostatočné prostriedky na fungovanie, ale bez toho, že by sme tým ohrozili našu humanitárnu misiu. Preto potrebujeme e, binárny prístup, ktorý sa vysporiada aj s oboma týmito aspektmi. Teším sa na rozpravu a Myslím, že vaše prostriedky, vaše príspevky budú veľmi cenné. Ďakujeme Roberta. Ďalšia spravodajkynia, spoluspravodajkynia je Cecil Kiange, ktorá už je medzi nami. Máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dnešná rozprava sa koná v predvečer veľmi dôležitého stretnutia ktoré môže odštartovať zmeny v pristahovalectve a ukončiť národný egoizmus. Tragédie, ktoré sa odohrávajú v Stredozemnom mori, vzbudili novú senzitivitu, nové uvedomovanie si tejto zlej situácie a kroky Európskej komisie, ktorá pridelila mimoriadne finančné prostriedky na riešenie tejto situácie, situácia migrantov na úrovni únie, sa zdajú byť dôležitým krokom vpred k spoločnej migračnej politike, ktorá bude vychádzať zo solidarity. Parlament svoje požiadavky zverejnil. Zdá sa, že sa schyľuje k dohode, ale niektoré Krajiny, ktoré príjmajú migrantov, sa zdá, že stiažujú túto situáciu, vytvárajú prekážky a to takisto e, znemožňuje presadzovanie práva v praxi na území únie. Keď vidíme týchto utečencov, týchto imigrantov, ktorí utekajú z krajín postihnutých vojnou a ťažkosťami, ako utekajú do Európy, Musíme si uvedomiť, že treba nastoliť takú politiku, ktorá nepovzbudzuje, ne, nabáda ľudí, aby jednoducho sa vybrali do Európskej únie, hoci akými cestami, akokoľvek nebezpečné budú, ale musíme nastaviť priority inak. Migračné prúdy do Európy musia byť lepšie manažované, lepšie riadené a zvládané. Musíme takisto sa zamerať na kriminálne prvky, ktoré sú súčasťou týchto prúdov musíme prijať taký prístup, ktorý e, bude fungovať viacero rokov a treba byť opatrný, aby sme nezainteresovali sa do takých aktivít, ktoré sú e, neproduktívne. Treba si položiť otázku, prečo títo ľudia odchádzajú zo svojich domovských krajín a zároveň uznať, že je to ich potreba a ich volanie po medzinárodnej ochrane. Samozrejme, že je tu aj hospodársky rozmer a to je tiež súčasťou tejto rovnice. My, náš kontinent, takisto máme nedostatky v oblasti zručnosti, pracovných spôsobilostí a máme e, znižujúcu sa pôrodnosť. Takže si myslím, že aj v ekonomickej oblasti by mohlo prísť e, k lepšiemu riešeniu, pretože aj ekonomickí migranti majú svoje miesto. Takisto tu má miesto dočasná migrácia, ktorá bude postupovať podľa postupov. Modrá karta je jeden z takýchto postupov, dá sa predlžiť aj pre takých migrantov, ktorí nemajú nejaké veľké spôsobilosti a odbornosť ale ktorí aj tak chcú byť legálne prítomní na území Európskej únie a nájsť si tú prácu. Toto musí byť politické rozhodnutie. Vypracované politiky a stratégie, ktoré budú riešiť, ako zaintegrovať migrantov, ako umožniť voľný pohyb utečencov a o tom budeme hovoriť dnes v našom paneli. Aj o vyhliadkach do budúcnosti a zodpovednom riadení a obrane eh, vonkajších hraníc Európskej únie. Toto všetko nám pripomína, že tendencia jednoducho zatvoriť hranice a vytvoriť pevnosť Európa a vydať sa cestou e, policie, cestou armády, to nie je tá správna odpoveď. Je to nedôstojná odpoveď. Takisto niektorí migranti, ktorí prichádzajú vo veľkých množstvách do Európy, sa stretli s nedôstojnými podmienkami, pretože sa stretli iba s tými, ktorí obhajujú, obraňujú hranice iba s pohraničníkmi, ale tu má byť koordinujúca agentúra, máme tu Frontex, má to byť komplexnejšie riešené, majú tu fungovať repatriácie, máme sa sústrediť na priority, aby bolo možné lepšie riadiť migračné prúdy cez Stredozemné more. Ďakujeme, Cecil. A teraz začne kolo e, prednášok. Pán Jovčev. Nech sa páči, máte k dispozícii 10 minút, nie viac, aby sme zintenzívnili a zhutnili našu diskusiu. Nech sa páči, máte slovo, pán Jovčev. Ďakujem za túto možnosť prehovoriť o takýchto významných témach. V krátkosti sa pokúsim odprezentovať naše skúsenosti, e, keď riešime krízu s utečencami v Bulharsku. Pohovorím o situácii v Stredomorí a navrhnem nejaké možnosti pre budúcnosť. Jedným z hlavných dôvodov pre túto krízu je samozrejme kríza na Blízkom východe. A je tu e, dôvod na obavy, neexistuje tu krátkodobé riešenie a ani v blízkej budúcnosti 5-10 rokov ho očakávať nemôžeme. Navyše, kríza by sa mohla prehlbiť do, a preniesť do sus, susedných krajín. Územia okolo Sýrie sa môžu destabilizovať. Nie len kvôli nárastu utečencov, počtu utečencov v týchto krajinách, ale sú tu i politické a ekonomické dôvody. Počet e, pristahovalcov a utečencov bude v blízkej budúcnosti narastať Významná časť e, týchto ľudí sa nikdy už nenavráti. A to znamená, že budeme mať problém a čo skoro budeme musieť vytvoriť a implementovať úspešnú implementačnú stratégiu. Migrácia z Blízkeho východu je pre našu bezpečnosť výzvou. Hrozby a rizika, ktoré spôsobuje e, utečenecká kríza, už tak tieto idú mnohými smermi. Najprv je to kríza humanitárna, nie len tábory, ale aj eh, oblasti okolo, terorizmus, sociálne napätia a konflikty, organizovaný zločin a výzvy našeho, voči našemu sociálnemu systému. Ak máme definovať problémy, medzi týmito ľuďmi existujú kultúrne rozdiely, komunikačné problémy eh, voči nám, nemajú nástroje na to, aby sú úspešne e, komunikovali k určitým procesom, si teda e, formujú názory na základe názorov miestných vodcov a zo zdrojov mimo EÚ. Často je to nízky sociálny štatút, potrebujú podporu po celý čas. Nereálne očakávania, ďalší bod. Väčšina z nich sú obeťami E, výrazne trpia a v Európe očakávajú, že niekto čo skoro bude ich kompenzovať a získajú ten istý štandard života ako ten, e, ktorý stratili. Nemyslia si, že by mali stráviť veľa času a snahy, aby to dosiahli. Nedostatok vedomostí a zručností nájsť pracovné miesto a e, obmedzenie voľného pohybu týchto ľudí. A toto je jeden z, jedna z podmienok pre extrémizmus a radikalizáciu. Toto samozrejme vytvára výzvy pre e, v inštitúcii, zdroje, peniaze, infraštruktúra, zariadenia, vzdelanie a sručnosti ľudí, technológie, pracovné procesy, informácie nielen o ľuďoch, ktorí sú v táboroch, a nelegálne prekračujú hranice, ale tiež hlavné tendencie a procesy, ktoré nám dajú možnosti e, robiť správne prognózy. A tiež čas. Potrebujeme okamžité výsledky pri kríze. Ak chceme nájsť zdroje, vytvoriť schopnosti, potrebujeme čas. Aká je situácia v Bulharsku? Vidíte tú zelenú líniu, to je rok 2013, žltá je 14 a modrá je 15. Je to veľmi šokujúce, ak sa pozrieme na september, oktober 13. Vtedy sme mali proaktívnu hraničnú politiku, tým sme zvládali proces. Ak sa pozrieme na čísla, vidíme, že od septembra minulého roku doteraz je tu tendencia nárastu nelegálnych pristahovalcov, preto tu stále máme problém. Bulharsko e, prakticky dokazuje, že veľmi aktívne e, obhajuje e, európske hranice. Hľadanie riešenia. Uvedomujeme si striktné opatrenia, alebo realizujeme opatrenia viacerými smermi. 1500 policistov na hraniciach pomáhajú organizácii a preto zvládame proces Zvyšujeme tiež administratívne kapacity, budujeme infraštruktúru, ubytovanie pre utečencov viac než predtým, mnoho zdrojov e, realizujeme na životný štandard za pomoci OSN a EASO. EASO a Frontex nám výrazne pomáhajú v tomto období a máme tu tiež výrazné výsledky vďaka našej organizácii, postupom a kritériám, aby sme zabezpečili bezpečnosť nielen Bulharom, ale aj Európanom ostatným. Potrebujeme stratégiu a vláda tvrdo pracuje práve týmto smerom a dúfam, že táto stratégia bude úspešná. Tiež intenzifikujeme spoluprácu so susednými krajinami a s Európskou agentúrou a to nám výrazne pomáha. Chcem vám len ukázať pohranič, eh, pri, eh, hraničnú politiku a jej dopady. S týmito opatreniami očakávame, že ku koncu roka budeme mať asi 21 tisíc nelegálnych pristahovalcov na 3 roky, ale bez tej politiky by to bolo viac ako 67 tisíc. Čo to znamená? Na 3 roky je to percento bulharskej populácie. Za 10 rokov to budú 3 neintegrovanej menšiny Zvládneme to? Bude to ťažké. Teraz je možná čo sa povedať, že Bulharsko minulo množstvo prostriedkov a úsilia príjima neprimerané riziká, aby zabezpečilo bezpečnosť nielen pre Bulharsko, ale pri zvyšok európskych krajín. E, ďakujem vám, že budete hovoriť s Talianskom, Gréckom, s ich vl- e, vl- E, je tu vďaka, teda vďaka tomu, že môžeme hovoriť s týmito vládami, pretože oni zvládajú dobre tieto riziká. Mali by sme vyjasniť určité veľmi nebezpečné e, predsudky. Prvá téza je, že utečenská kríza je lokálnym problémom a dá sa vyriešiť lokálnymi opatreniami. To je fikciou. Je to celoevropský problém, ktorý je komplexný, a k nemu mali by sme k nemu mať i komplexné prístupy a riešenia. Určité členské krajiny tvrdia, že Bulhári, Gréci, e, Taliani majú problémy a mali by sme im pomôcť. Mali by sme ukázať e, e, solidaritu. Je to problém európsky a všetci spoločne by sme mali ten problém riešiť. To slovo nemá byť solidarita, ale zodpovednosť. Ak spoločne nebudeme príjmať úspešné opatrenia, po pár rokoch i ďalšie krajiny problémy a problém bude oveľa e, vyklenutejší. E, ďalší predsudok je, že je to dočasný problém. Nie, problém je to dlhodobý a potrebujeme naň stratégiu. Ďalší ten, že môžeme znížiť ten problém a počet utečencov v členských krajinách, keď e, to budeme znižovať v krajinách vstupu. To je e, fikcia. Môžeme ten proces spomaliť na 2-3 roky, ale ľudia nakoniec dosiahnu svoj finálny cieľ. E, nechcú byť v Bulharsku, potrebujú pod sociálne systémy bohatých krajín a tento prístup získajú, pretože po dvoch, troch rokoch získajú dočasný pobyt v Bulharsku alebo občianstvo ak sa budeme pozerať nesprávnym smerom a používať prostriedky nesprávnym spôsobom, po pár rokoch budú oveľa zložitejšie tie problémy. Ďalší predsudok, že e, utečenci chcú byť súčasťou našej spoločnosti a ľahko sa budú integrovať, to nie je pravda. Nie len preto, že je tu veľký kultúrny rozdiel a ďalšie rozdiely, ale množstvo z týchto ľudí Nechcú pracovné miesto, nechcú vzdelanie, nemyslia si, že by mali niečo meniť. A ich integračný proces bude veľmi zložitý. Nemôžeme to jednoducho ponechať ako proces, ktorý, sa, e, ktorý bude bežať a sám sa bude regulovať, pretože v tomto procese by sme mali zachovávať dôležité európske hodnoty, právny štát a ľudské práva. A utečenec zostane v ďalšou fikciou, že ak zlepšíme e, dobré podmienky v tých táboroch, zostane u nás. To nie je pravda. Ak, ak by to bolo 5-hviezdičkové hotely, budú e, chceť ísť do bohatších krajín Európy. Chcem vyjasniť problém. Nie, nie je to len utečenecký problém. 50 e, žiadostí bolo zamietnutých v EÚ. To znamená, že viac ako 50 nemajú dôvod na utečenectvo. Máme problém s nelegálnymi pristahovalcami. Druhá otázka znie, koľko máme v EÚ pristahovalcov. Nikto nevie. Ďalším výpovedou, koľko pristahovalcov môžeme v EÚ ak prijať? Milión? Možno. Čo 20 miliónov? To ale nie je fikcia, takéto číslo. Na základe Eurostatu na roku 2012 je, je, prišlo 1,7 milióna nových európ, európskych občanov. Pre minulý rok to bolo 660 tisíc nelegálnych pristahovalcov. A to je len špička ľadovca. Ďalšia priesvitka. Mali by sme podporiť Európsku komisiu v systematickom, holistickom prístupe v spoločných politikách viac zodpovednosti práv strojov a európskych agentúrách. Nedokážeme reagovať včas. Sme už sklze za udalosťami, pretože e, rozhodovací proces tie postupy v EÚ e, dlho trvajú, tie legislatívne postupy. Čo tiež potrebujeme? Potrebujeme zvládať imigračné procesy v EÚ trvalé pobyty, občianstvo, azily. Potrebujeme e, informácie, informačné agentúry. Mnoho problémov je mimo EÚ, potrebujeme úspešný prístup pre tieto regióny, aby sme mali informácie, aby sme dokázali príjmať rozhodnutia. Potrebujeme výkonnú agentúru, ktorá nám pomôže e, systematicky veci zvládať zo pár základných podnetov, ešte dve minútky. EASO by sa malo transformovať na e, azylovú migračnú e, agentúru EÚ. CSDP by mala mať nové zodpovednosti a práva a zvládať procesy prepojené s migráciou a spoločný informačný systém pre migráciu a bezpečnostné agentúry. Ďalšia priesvitka zo pár základov pre integračnú politiku, dekoncentrácia, komunikácia, vzdelanie, profesionálna kvalifikácia, socializácia, stabilné e, modely správania. Ďakujem za pozornosť. A ospadlím sa, že som e, prekročil svoj čas. Ďakujeme je to veľmi nápomocné, keď používate pre, priesvitky, je to potom e, štrukturovanejšie. Prepačte vás všetkých popoháňam, ale všetci členovia výboru už avizovali, že chcú vystúpiť, takže určite prekročíme vymedzený čas. Každý rečník, e, ak bude hovoriť viac ako 10 minút, ne, nedosiahneme naše ciele, takže naozaj prosím, držte sa E, času. Určite budete, by ste vedeli hovoriť hodinu na svoju tému, ale prosím, držte sa kľúčových bodov. E, pán Bauer, e, chcem spomenúť, že ste investigatívny novinár, zaoberajúci sa práve utečeneckými tokmi priamo pri zdroje problému. To som na úvode nepovedal. Máte teda slovo. Nech sa páči, pán Bauer. Ďakujem. Budem hovoriť v Nemčine. E, za rôzne dezinterpretácie som už dvakrát bol vo vezení, takže nechcem sa vyhnúť nejakému zlému výkladu mojich slov. Myslím si, že e, už tu nie je ten čas, kedy sme vojenskými opatreniami dokázali ochraniť si hranice. Treba pochopiť, že sme stratili kontrolu získa- snažíme sa ju získať späť, ale bezpečnostno-politickými opatreniami sami, samými o sebe to e, nedosiahneme. Pretože zúfalstvo tých e, ľudí, ktorí prichádzajú, je tak veľké, že bez ohľadu na to, čo EÚ na vonkajších hraniciach urobí, hlavne v Stredomorí, Bulharsko možno e, má, sa môže obrániť krátkým múrom, ale hranice EÚ v Stredomorí sa nedajú chrániť policajnými opatreniami. Ako reportér e, som bol často v Sýrii, videl som zúfalstvo týchto ľudí, pamätám si e, noci v Alepe, vo vzduchu niekoľko lietadiel a helikoptér, a každý z týchto strojov stále niečo odpaľoval, Všetci z týchto ľudí e, chcú odísť a preto, preto, preto e, sa vyberajú na také nebezpečné člny, pretože zostať doma je ešte nebezpečnejšie. Pokúsili sme sa vydať sa na cestu s nimi z Egypta e, E, spolu, spolu s utečencami z Kaukazu. Vydávali sme sa za utečencov, aby sme videli, čo sa vlastne deje počas tej cesty a čo to pre nich znamená. Pašeráci medzičasom e, vytvorili obrovský priemysel prevádzačstva. Je to vlastne tieňový dopravný sektor. 10 tisíc je ich údajne len v Egypte. Tá logistika pre prevádzačov Eh, je, má takéto počty. Predajní agenti sú, eh, sú v každom susedstve. Nás, a, a, nás agitoval predavač, predavač eh, nábytku. Jednotlivým klientom ponúka možnosť prevozu, že má dobré spojenia. A veľmi rýchlo zistíte na mori, že ste, že ste rukojemníkom. Zažili sme, ako nielen pašeráci, pristahovaleckou politikou EÚ sú financovaní. Naozaj takýto komentár si dovolím. Ale aj e, a egyptská mafia dostáva takéto peniaze. Jednoducho odoberajú utečencov e, tým pašerákom, nás na 4 dní uniesli, e, mafiánska skupina, 30 osôb, deti, ženy a my. A boli sme uväznení, kým vyplatili 3500 eur tí pôvodní pašeráci tejto mafii a tí nás zase pustili na, slo- na slobodu. Z môjho pohľadu je Egypt výrazne destabilizovaný, destabilizovaný práve týmto spôsobom politiky. Neskôr nás zatkli pri egyptskom pobreží podarilo sa nám dostať na prvé člny. Bolo, bola to séria troch rôznych člnov a kapitán posledného člnu nedodržal slub, takže sme vlastne skoncili, nás vysadili na nejakom ostrove. E, zase sme boli zatknutí, internovaní egyptskou vládou, 60 osôb, e, najmenšie dieťa, ktoré bolo s nami, malo 5 rokov a najstaršia pani mala 69 rokov. Všetci sme museli byť na 35 štvorcových metro, e, metroch, boli sme na uh, holom betóne, boli sme v známom, známom uh, nechválne známom väzení egyptskom. Počuli sme na nižších poschodiach údery týraných. Z týchto ciest som vyvodil rôzne závery. E, myslím si, že týchto, týchto prevádzačov možno ťažko len, len, e, len ohroziť. Považujem za veľkú chybu, keď Európska únia e, sleduje len týchto prevádzačov, pretože oni netušia, tí, tí neobchodujú s zbraniami alebo drogami, ale tovar, ktorým obchodujú, je veľmi citlivý a to sú ľudia, Keď sa tento tovar v úvodzovkách poškodí, je to niečo iné. E, to sa deje často, keď sa ohrozí život tých prevádzačov. Tých mnohých utečencov, ktorých som spoznal, sa sami neskôr stali prevádzačmi, aby si mohli financovať ďalší úsek svojej cesty, lebo sa im minuli peniaze. hovorím o Egypte, v Líbii je tá situácia oveľa dramatickejšia samozrejme ako v Egypte. Kladiem si otázku od tejto doby, prečo? Keďže ten proces nedokážeme kontrolovať, podľa mňa je to ilúzia, prečo teda to, čo sa deje, eh, aj fakt ne, jednoducho nelegalizujeme. Prečo celé roky diskutujeme o to, ako rozšírime programy e, záchrany na mori, keď už máme veľmi úspešný model z 90. rokov, menovite model vtedy, keď sme mali veľkú vojnu rovno pred e, dverami EÚ v Bosne. A vtedy neexistovali prevádzači, pokiaľ viem. Žiadny mŕtvý na hraniciach, pretože EÚ jednoducho povedala, môžete, môžete prísť. Ak dokážete dokázať, že ste z Bosny, v Nemecku či v iných e, e, krajinách e, sme potrebovali len dvoch, troch. E, e, na čo nám sú v Nemecku teraz, teraz úradníci, ktorí celé mesiace v Nemecku preverujú, či život v Alepe je nebezpečný. Však to je celkom jasné. Treba si jednoducho urobiť odstup. Jednoducho tu musí byť pozvanie pre týchto ľudí, e, aby mohli byť evakuovaní v susedských krajinách sa takto predsa stalo a deje sa tak vedľa Sýrie. Podobne ako v 90. E, rokoch po ukončení e, kríze sa, buď sa budú musieť vrátiť, vrátiť do svojej krajiny. V prípade Bosny sa to výborne vydarilo. 100 tisíce e, prišli, 10 tisíce zostali, ale zvyšok sa vrátil. Týmto pádom sme sa vyhli tomu, že by v európskych krajinách došlo k veľkému posunu doprava, pretože by sa cítili občania ohrození. Keby sa to bolo udialo, tak ten pašeracký priemysel vo veľkých častiach by, sa, by bol skolaboval. Ak zosilníme iba tlak na pašerákov, tak noví ľudia, ešte bez, bezohľadnejší charakter, charakterom, sa, sa budú aktivizovať. Tí, ktorých som spoznal z časti, mali ešte nejaké, nejaké zrnko ľudskosti. Tí odídu, pretože bude im to príne, príliš nebezpečné a prídu, prídu charaktery, povahy ľudí, ktorí, ktorým ľudský život znamená ešte menej. Na rozdiel od predrečníka musím povedať, že títo utečenci, ktorých som ja sprevádzal, boli vysoko kvalifikovaní ľudia. Hovorili ste o nedostatku vedomosti. Ja si myslím, že to jednoducho nie je pravda. Tí, čo utekali so mnou, to bola stredná trieda Sýrie. Mohli by sme s nimi, mohli sme s ich pomocou vybudovať celý priemysel. Boli to podnikatelia, ktorí mali 500 eh, zamestnancov, akademici, inžinieri. Mnohí prinášali veľa veľa toho, čo v EÚ potrebujeme. Títo ľudia chcú, chcú, chcú. A my ich musíme len chcieť, nech, nechať chcieť. A zapojiť ich do integračných programov v EÚ. Aktuálne ide teraz o to zachrániť ľudské životy. Nejde o nejaké byrokratické, byrokratické floskule, ide, nejde o predpisy, Ide o to, že pred našimi očami ľudia sa topia a aj preto, pretože im necháme sa topiť. Je to časťou našej zodpovednosti nielen e, z Asadovho režimu a turbulencií na Blízkom východe. Nielen oni sú zodpovední, ale tiež my sme zodpovední za tých mnohých, ktorí momentálne sa v Stredomorí topia. Nesmieme sa na to dlho prizerať, nesmieme nechať množstvo e, sírčanov utekať do ilegality a da, dostať sa do rúk e, prevádzačov. Vojny na Blízkom východe menia i Európu. Je to najväčšia katastrofa za posledné roky a momentálne je tá tendencia taká, že my, e, naš, nás tieto vojny menia o pár rokov nebudeme tými istými, čo si sa s nimi deje a tým, že sa snažíme sa chrániť, sami sa ničíme, ničíme hodnoty, e, za ktoré, e, kvôli ktorým si myslím tu dnes e, do obedu sedíme. Chcem pripomenúť ešte jedného spolucestujúceho z Alexandrie, Mohamed, mal asi 30 rokov, chcel ísť do Švédska, Nepodarilo sa mu to, zatkli ho s nami, prepustili ho. Znova to vyskúšal ako všetci ostatní, znova sa dostal na lode a v septembri minulého roku e, sa utopil spolu s 500 ďalšími, pritom bolo aj 100 detí. A dúfam, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby v budúcnosti neprišlo k tomu, že e, dobrí ľudia, ako bol Mohamed, e, ktorý bol dobrým človekom, sa nebudú ďalej topiť. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Mr. Bauer. Áno, ďakujem, pán Bauer. In the context of legal economic migration to... Teraz sa pozrieme na zabezpečovanie zákonných spôsobov ekonomickej migrácie. Máme tu zástupcu EKOSu Európskeho, Európskej konfederácie odborových zväzov a vítam pána Vicentínyho, ktorý je tajomníkom. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj spolu spravodajkyniam, ďakujem, že ste prizvali Európsku konfederáciu odborových zväzov na to, aby sme sa mohli zúčastiť tejto dôležitej rozpravy. Naša konfederácia e, pred, e, zastupuje európske zemi v susedných krajinách. Vítame Myslíme si, že toto je skutočne relevantné a dôležité, aby sme sa spolu zomkli a aby sme reagovali na túto naliehavú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Vyzývame Európsky parlament a najmä váš výbor, aby ste zabezpečili čo najširší prístup, čo najobšírnejší prístup, pretože tento problém má veľa aspektov a je dôležité zohľadniť ich všetky vo vašich analýzach. Máme tu agendu pre migráciu, pripravenú pánom Junckerom, ale tá atmosféra a tá situácia je skutočne znepokojujúca, najmä zo strany niektorých členských štátov. Ak bude schválená, tak potom sa bude reagovať na niektoré konkrétne veci, napríklad záchrana ľudí na mori, alebo pri rozdeľovaní uchádzačov o azyl. Máme tu číselné údaje 40 tisíc ľudí najmä zo Sýrie a Eritreji. Nazdávame sa, že to nie je príliš veľké číslo, ale je to predsa len istý krok vpred. Zároveň by sme boli radi, keby správa Európskeho parlamentu žiadala o istý prieskum v polovici mandátového obdobia Frontexu, aby Frontex mal mandát aj na záchranu ľudí na mori a aby ste e, sa zasadili o prepracovanie dublinských nariadení, najmä pokiaľ ide o štrukturovanejší systém presídlovania. Rovnako je dôležité riešiť niekoľko vecí v oblasti azylovej politiky. Potrebujeme otvoriť zákonné spôsoby pre uchádzačov o azyl, azylantov, potrebujeme dočasné programy a mali by sme mať každý rok istý počet ľudí, ktorí by ma, mohli požiadať o azyl bez toho, aby sa obracali na prevádzačov. Tým pádom podporíme azyl a nebudeme podporovať kriminalitu. Zároveň treba rozmýšľať o humanitárnych spôsoboch ako získať štatút utečenca. Napríklad by sa to malo týkať krajín pôvodu a krajín tranzitu. Nie je to vždy možné, ale mali by sme sa o to pokúsiť. Tretí bod, ktorý by sme chceli, aby sa vo vašej správe objavil, je dôležité posilniť existujúce štruktúry a urýchliť azylové konanie, aby sa znížilo napätie, e, ktoré e, existuje v Európskej únii. A my musíme zlepšiť integráciu pristahovalcov na miestne pracovné trhy. My sme ECOS a pre nás je to veľmi citlivá otázka. Európska únia by mala ďalej lepšie sledovať e, plnenie dublinských a šenghenských nariadení Ďalej tu máme také veci ako napríklad návrh Maďarska postaviť plot na hraniciach, e, ale je dôležité, aby všetky členské štáty dodržiavali pravidlá, ktoré sa týkajú azylovej politiky. <clears throat> Táto nová politika pre utečencov by niektorým členským štátom mohla aj pomôcť, pretože utečenci prinášajú aj väčšiu konkurencieschopnosť, ako to ukazujú niektoré príklady z Nemecka. Rovnako je možné zapojiť tu viacero aktérov, najmä na miestnej úrovni, rovnako sa zamyslieť nad tým, ako uznávať schopnosti a kvalifikáciu utečencov a ako sa im umožní zapojiť do pracovného procesu. Ekonomická migrácia, to je mm, na jednej strane s tým súvisí, ale na druhej strane je to niečo oddelené. Európsky parlament túto správu z vlastnej iniciatívy by mal založiť na dôveryhodných štatistikách a údajoch. Máme tu údaje od Európskej komisie, ale aj od rôznych nezávislých a výskumných inštitúcií, kde sa ukazuje, že utečenci môžu prispieť tým hostiteľským krajinám, pretože budú platiť dane, budú prispievať a nakoniec to bude oveľa viac ako to, čo budú dostávať na sociálnych dávkach. Čiže migranti nielen môžu prispieť k ekonomickému rastu, ale zároveň môžu naplniť aj nedostatočné počty detí a malých ľudí a vyriešia demografickú eróziu. Dnes sa hovorí o tom, že tu je nebezpečenstvo, že migranti budú parazitovať na sociálnej politike štátov. E, situácia je však iná. Ukazuje sa, že vlastne každý pristahovalec nakoniec prispieva do ekonomiky a splatí tak svoje dávky, ako aj dávky pre ostatných. Musí to byť však zákonný spôsob ekonomickej migrácie. Ja by som chcel ešte rozlišovať medzi nelegálnymi migrantami a migrantami bez dokumentov. Tam je veľký rozdiel. Je dôležité riešiť otázku migrantov bez dokladov. Ak nejaký migrant alebo pristahovalec pracuje na čierno, je dôležité, aby sa našiel spôsob, ako ho zregularizovať, skôr ako sa rozhodneme deportovať ho. Tento človek musí byť chránený a sankcionovať treba zamestnávateľa. Čiže v tomto smere je dôležité preskúmať alebo novelizovať aj prískumnú, prís, e, príslušnú smernicu a vbrať do úvahy aj hraničné aspekty v Európskej únii sa zatiaľ nerieši táto otázka pristahovalcov bez dokumentov, preto chceme apelovať na Európsku komisiu, aby tento aspekt začala viac brať do úvahy a aby sa s tým začala zaoberať. Ja dúfam, že aj vy sa tým budete iniciatívne zaoberať, namiesto toho, aby sme sa usilovali o obehovú migráciu, cirkulárnu migráciu, Vidíme, že to nefunguje, preto sa musíme snažiť pritiahnuť kvalifikovaných migrantov, ale aj všetkých ostatných, ktorých v, ekonomickej, v európskej ekonomike potrebujeme. Máme tu mm, možnosti udeliť tzv. zelenú kartu, ale to nie je relevantné množstvo. Ak chceme riešiť migračné toky, e, tak kvalifikovaný migrant môže pracovať napríklad v zdravotníctve, starostlivosti, v poľnohospodárstve, v cestovnom ruchu a tak ďalej a tak ďalej. Tieto sektory však nepotrebujú iba ľudí s vysokou kvalifikáciou. Rovnako je dôležité zabraňovať zneužívaniu týchto ľudí na pracovnom trhu. Treba zabezpečiť rovnaké a dôstojné pracovné a sociálne podmienky tak pre domácich a pracovníkov, ako aj pre pristahovalcov. Ďalej musia mať pristahovalci e, rovnaký prístup k rôznym službám. Vždy sme sa domnievali, že migranti, oficiálni migranti, prispievajú do týchto e, systémov rovnako ako domáci pracujúci. A nie je to len otázka spravodlivosti, ale je to dôležité a je to aj v našom ekonomickom záujme. A potom tu nedôjde k tomu, že bude dochádzať k sociálnemu dumpingu. Ak sú tu nerovnaké podmienky, tak je tu vlastne pokrývaná konkurencia medzi jednotlivými firmami a pokiaľ niektorá firma platí menej na daniach a na sociálnych odvodoch, tak je to jasne, to vedie k oslabeniu rozpočtu a k oslabeniu našich systémov sociálneho zabezpečenia. Čiže preto my naozaj chceme, aby sa Európska únia osilovala o rovnaké zaobchádzanie, o rovnaký prístup, ale rovnako potrebujeme zadefinovať, čo to je rovnaký prístup a rovnaké zaobchádzanie. A to sa potom musí do príslušných nástrojov o migrácii premietnúť. Je tu dôležitá rovnaká ko koordinácia, potrebujeme rámcovú smernicu a Európsky parlament by mal v tomto smere zatlačiť tieto európske smernice, máme tu napríklad smernice o vysielaní pracovníkov medzi firmami, máme tu smernicu ICT, e, možno zlepšenie šengenského systému by mohlo priniesť dobré podnety. Rovnako je dôležité, aby sa dodržiavali podmienky aj v pracovných zmluvách a ešte by som sa chcel vyjadriť eh, k úlohám sociálnych partnerov, najmä odborov. Odbory v Európe prostredníctvom koordinačnej siete eh, ECOSUN po, e, poskytujú a ponúkajú rozličné služby pristahovalcom. Máme tu mimovládne organizácie a rôzne ďalšie organizácie, asociácie a inštitúcie. My sa snažíme v týchto otázkach vyjednávať a lobovať, ale máme tu aj praktické služby, ktoré majú pristahovalcom pomôcť, ale chceme pomáhať aj, chceme pomáhať aj domácim orgánom, aby oni potom pomáhali pristahovalcom. Rovnako by sme chceli, aby Európsky parlament v tej správe e, hovoril aj o tomto a aby uznal aj túto praktickú prácu, ktorú vykonávajú mnohé organizácie. Ďakujem. Ďakujem a teraz je na rade profesor Martin. Dávam vám slovo, nech sa páči. Ďakujem, ja budem hovoriť po španielsky. Už niekoľko rokov pracujeme na témach legálnej migrácie do Európy a v rámci Európskej agendy o e, migrácii sme E, publikovali e, publikáciu o tejto migrácii. Ja tu chcem vyslať niekoľko takých kľúčových e, posolstiev, ktoré potom môžeme ešte bližšie rozviesť. Poprvé, o čom hovoríme, keď hovoríme o adekvátnych kanáloch pre legálnu pracovnú migráciu. Hovoríme o kanáloch, ktoré by reagovali na tie potreby a e európskej ekonomiky. My sme zrevidovali väčšinu vedeckých štúdií o potrebách pracovnej sily na európskych trhoch a všetky sa zhodujú v tom, že či už z demografických alebo disponibilných kapacitných a kvalifikačných dôvodov Európa bude potrebovať milióny migrantov v budúcich rokoch. Viac ako 20 miliónov, ako to jeden z mojich predrečníkov spomínal. Toto je strategická otázka, aby sme zabezpečili európsky blahobyt v budúcich desaťročiach a obidve možné riešenia sú robiť to organizovaným a regulovaným spôsobom, alebo potom druhý spôsob je nechať to e, neregulované. Preto je dôležité, aby sme disponovali migračnou politikou v EÚ. Prečo to robíme na európskej úrovni a nie na úrovni členských štátov? Je to veľmi dôležité, pretože e, podľa zmluv len členské štáty majú kompetenciu určiť kvá, kvóty legálnych migrantov, ktorí prídu za prácou do ich krajín. Musíme si uvedomiť, že tu máme priestor slobodného pohybu osôb a na pracovnom trhu sa už ukazuje, že in, udržať integrovaný priestor vo vnútri a Fragmentácia politik smerom navonok spôsobuje zmetok. My nemôžeme vytvoriť dva typy európskych občanov. Jedných, ktorí budú európske občania na voľný pohyb a druhí budú, voľný, budú občania e, z tretich krajín, ktorí e, nebudú mať toto základné právo. Preto je nesmierne dôležité, aby sme čoraz viac zbližovali tieto otázky, E, z hľadiska pracovného trhu, ktorý sa musí v Európe zjednotiť oveľa viac ako len čiste z hľadiska verejného poriadku, ako sa to často doteraz robilo a robí. Ako sa dotknúť témy legálnej migrácie? Prvá veľmi dôležitá otázka je, že treba nájsť také mechanizmy, aby sa prepojil voľný pohyb v EÚ medzi občanmi a rezidentmi Európy s touto legálnou migráciou. Pre podnikateľov platí to isté. Sú to skvelí e, náhradníci medzi sebou a e, z inštitucionálnych e, dôvodov nemusíme e, k tejto problematike migrácie pristupovať z viacerých pohľadov. Dôležité je vytvoriť systém e, na pracovnom trhu na celoeurópskej úrovni. Existuje akýsi zárodok prostredníctvom Euresu, to je Európska sieť verejných služieb pre zamestnanosť a tento európsky systém poskytuje informácie o pracovnom trhu. To bude jediný spôsob, ako aplikovať v Európe e, slobodný e, pracovný trh, aby sme sa zabezpečili, že legálna imigrácia, ktorá sa legálne príjma do Európy, nevytláča už existujúcu pracovnú silu. A ďalšia vec, ktorá je tu veľmi dôležitá, a hovoril to môj predrečník, je potrebné, aby súčasťou európskej migračnej politiky boli e, mechanizmy a opatrenia, ktorí by uľahčili e, integráciu neekonomických migrantov, utečencov, e, tých, ktorí prídu za účelom zjednotenia rodiny, cudzincov, ktorí prídu do európskych krajín študovať E, títo tvoria 80 európskych imigrantov, pracovní imigranti tvoria iba 20 a aby títo mohli prístup na pracovný trh, je dôležité vypracovať také opatrenia, aby pracovný trh e, e, zodpovedal potrebám a aby zároveň zodpovedal aj potrebám európskej ekonomiky. Ehm, malo by tam byť niekoľko málo kategórií, vysoko kvalifikovaní pracovníci, e, stabilní pracovníci, e, sezónni pracovníci, ale dnes to je založené na defenzívnom prístupe redukcie e, migračných tokov skôr ako na uspokojenie potrieb európskeho pracovného trhu. A Európska agenda o migrácii tento prístup nezmenila a naďalej neprináša žiadnu dlhodobú víziu um, tejto legálnej imigrácie z hľadiska pracovného trhu. Podľa nás ako výskumníkov v tejto téme, čo by bolo potrebné? Poprvé, potrebujeme globálnu víziu, celkovú holistickú víziu legálnej imigrácie, ktorú dnes nemáme. V roku 2001 Európska komisia urobila prvý návrh, ten bol odmietnutý zo strany členských štátov a možno by sme sa k tomu mali vrátiť. Po druhé, e, cieľom Európskej únie by mala byť e, migračná politika a jej cieľom by bolo, aby títo migranti mali e, a európsky zamestnávateľia mali púl potenciálnych zamestnancov primerane vzdelaných. Čo preto treba urobiť? Zabezpečiť slobodný pohyb legálne pobývajúcich imigrantov v Európskej únii, ktorí ako pracujúci nemajú právo na slobodný, slobodný pohyb za prácou, majú právo iba na slobodný pohyb. Ďalej mali by sme požadovať, aby títo ľudia mali také isté práva, aké majú aj európske občania. Ja ako španielský občan, keď dostanem napríklad titul na London School of Economics, E, moja, pre mňa to uznajú e, v mojej krajine, ale pre brazilského alebo marockého občana to v Španielsku neuznajú. To je dôležité, aby sme to uznávali z ekonomického hľadiska. Ďalej, vytvoriť mechanizmy prístupu, legálneho prístupu na pracovný európsky trh. A podľa môjho názoru je potrebný mechanizmus hľadania zamestnania, pre e, isté, isté kategórie e, zamestnancov, ktorí hľadajú zamestnanie. To by bol ten najefektívnejší spôsob. E, v Nemecku to už existuje, zdá sa, že to veľmi dobre funguje. A potom je tu systém bodov alebo vyjadrenia záujmu, tak ako sa to navrhuje v Európskej agende pre imigráciu. Podľa mňa to nereflektuje E, skutočnú situáciu a potreby v Európe. Hneď vysvetlím, prečo my máme partnerstvo mobility so siedmimi krajinami mimo EÚ. Jedným z bodov je legálna migrácia a my nemáme žiadnu dodatočnú zmluvu v rámci týchto e, partnerstiev pre mobilitu a Máme tu veľmi dôležitú pracovnú silu, veľa pracovných síl kvalifikovaných aj nekvalifikovaných, ktoré by mohli mať sa zúčastňovať e, týchto aktivít a Európska únia by mala byť viac činná vo svojej e, externej činnosti v tejto oblasti. A ešte za poslednú minútu a pol niečo k systému bodov alebo k vyjadreniu záujmu. Hovorila sa tu veľa o austrálskom systéme. Systém bodovania, e, riadenia legálnej migrácie spočíva e, v, na selekcii migrantov na základe objektívnych kritérií, ako je vek, štúdium, ukončené zamestnanie a potom sa vytvorí istý práh, istá úroveň, od ktorej dostanú pracovné povolenie. Takéto systémy existujú v Austrálii, Kanade, na Novom Zélande a vo Veľkej Británii, v Japonsku naposledy, ale hlavný problém, ak v tradičných krajinách ako Austrália alebo Kanada je, že keď sa takéto systémy v týchto krajinách zaviedli, sú to veľké krajiny, ktoré majú málo obyvateľov a tam sa predpokladajú veľké úrovne využívania týchto e, kapacít migrantov. To znamená, že oni majú kapacitu e, prejsť týmto bodovým systémom, ale potom pracujú ako e, taxikári a ekonomicky to nie je veľmi prínosné. Ale v Európe, podľa môjho názoru, tento bodový systém nemôže fungovať a navyše by tu bolo riziko, že by sa ešte posilnili niektoré e, vnútorné európske problémy na pracovnom trhu. Prečo? Lebo v Európskej únii máme vysokú úroveň nevyužitia vysokých kvalifikácií pracujúcich. Máme e, dva, viac ako 20 e, tých, čo ukončili vysokú školu nezamestnaných. Po druhé, v Európskej únii máme veľmi, e, vo väčšine krajín veľmi veľkorysý systém štátneho blahobytu a sociálneho systému. Teda tí, ktorí by mali tento systém bodov a prešli by ním, nemali by žiadnu motiváciu zlepšovať e, svoju, svoje vzdelanie, pobe, e, uspokojili by sa s sociálnymi dávkami a rozšírili by šíky nezamestnaných, ktorí už v Európskej únii existujú. A preto by bolo veľmi dôležité vytvoriť systém, ktorý by bol orientovaný na ponuku a dopyt, iba na ponuku a nie, iba na dopyt a nie na ponuku, E, pokiaľ ide o potenciál, e, ponukový potenciál týchto imigrantov. To je zatiaľ všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán profesor. Profesor Steve Pierce z University of Essex nám povie niečo o o riadení hraníc a o Frontexe. Nech sa páči, pán Pierce, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali. Je vždy pre mňa potešením prísť sem a vyjadriť sa k tejto téme. Rozdelím svoju prednášku na tri časti. Víza a riadenie hraníc. V prvom rade k téme víz. Je pozoruhodné, že šengenský systém pre víza ktorý je vytvorený tak, aby eh, obsluhoval krátkodobé pobyty, má v sebe zabudovaný i prvok, ktorý sa dá adaptovať aj bez eh, pozmenujúcich návrhov, sa to hneď dá použiť, na humanitárne eh, ciele pre ľudí, ktorí prichádzajú zvonka z EÚ a potrebujú ochranu. Vysvetlím to. Samozrejme, že kritéria pre udelenie šengenských víz bežné víza zahrňajú e, deklarovanie úmyslu vrátiť sa do pôvodnej krajiny. Celkom iste takíto ľudia sa nájdu a budú, ktorí budú ochotní e, vyhlásiť, že sa vrátia neskôr do krajiny pôvodu a že zatiaľ potrebujú medzinárodnú ochranu. Dlhodobo sa snažíme neudelovať takéto víza, ale krátkodobo je to možné, pretože situácia v krajine pôvodu sa môžu zmeniť. Toto je jasné. Teraz tu máme azylantov, utečencov, žiadateľov o, jazyk, e, o azyl. Tam nám hovoria šengenské podmienky, že existujú aj iné víza, víza, ktoré majú limitovanú teritoriálnu validitu tisícky sa ich vydajú ročne. Základná myšlienka je, že sú obmedzené na jeden šengenský štát, ktorý vydá takéto víza a potom z hľadiska azylanta, žiadateľa o azyl, to nemusí byť až taký veľký problém, pretože týmto vznikne jeho ochrana v jednom členskom štáte EÚ v tom, ktorý vydal víza, v tom, e, ktorý žiadateľ požiadala ochranu. Ak e, je takýto žiadateľ o azyl úspešný, môže sa ďalej požiadať o, snažiť o cestovné víza, ale zatiaľ bude chránený pobytom v tejto prvej krajine, ktorej požiada o ochranu. Ako som už povedala, v šengenskom právnom poriadku je už myslené na takúto záležitosť. Vynimočne sa víza dajú použiť aj vtedy, ak členský štát e, pokladá to za dôležité z humanitárnych dôvodov alebo z iných dôvodov zakotvených v medzinárodnom práve. Tu ide otázky, o otázky, ktoré sa týkajú žiadateľov o azyl, žiadajúcich o víza, keď je povinnosť vydať takéto víza vtedy, keď žiadateľ o azyl splní všetky podmienky podľa šengenského právneho poriadku. Je zaujímavé, že um, justičný kódex v prípade Iránca, ktorý chcel bežné šengenské víza, že kritéria vydania bežných šengenských víz sú, e, ak sú splnené, tak e, štát musí vydať takéto krátkodobé víza. Pán Kuškaký, Iránec, chcel navštíviť svojho brata v Nemecku, ktorý už dostal Eh, ochranu v Nemecku a povedal, že možno ide iba na navštevu, ale možno tiež požiada o azyl ako jeho brat, pretože sa ho týkajú tie isté mm, podmienky v krajine pôvodu ako jeho brata. Toto je cesta, ktorá by mala byť častejšie využívaná a z legálneho hľadiska dokonca by to malo byť úplne v poriadku, aby sa to využilo aj z hľadiska členských štátov EÚ, ktoré by to mali umožňovať. Existuje k tomu detailná štúdia. Európsky parlament ju dostal pred niekoľkými mesiacmi. Bolo tam niekoľko členských štátov EÚ, ktoré sa už prihlásili, že mienia využívať takýto postup. Takže už teraz je v právnom poriadku zakotvené, že sa takéto niečo dá uplatniť. E, vízový poriadok vám dáva príležitosť v takomto prípade učiť sa konkrétny jazyk, Komisia možno rozhodne vydať k tomuto zvláštnu právnu normu, osobitú právnu normu, ktorá sa e, vysporiada s podrobnosťami. Čo sa týka procesu presídľovania, myslím, že Európska rada ho dnes schváli, dúfam v to, je tu vyhliadka aplikovania o e, žiadosť, žiadosť o víza môže prísť žiadateľa o azyl a tento žiadateľ využije už existujúci element, ktorý som spomínal. Teraz budem hovoriť o ochrane hraníc, morských hraníc. Máme tu medzinárodný právny rámec, ktorý je však kontroverzný. Je tu ženevská, e, ženevský dohovor o utečencoch, ktorí boli zachránení na šírom mori. Ďalej tu je, e, sú tu utečenci, ktorí boli zachránení v teritoriálnych vodách Nechceme teraz ísť do tejto rozpravy, pretože tu máme prípady mm, Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý vydal verdikt, že sa tieto konvencie dohovory uplatňujú iba, ak sa utečenci zachytili na šírom mori, ak niekto prechádza teritoriálnymi vodami iných krajín alebo ak prechádza kontrolou na zemi, tak potom tu budú platiť e, pr- protipašeránske opatrenia, napríklad e, líbyjské teritoriálne vody a líbyjské pobrežie e, bude patrolované, pretože tieto dohovory sa týkajú aj Líbie. Ak ľudia utekajú z nebezpečných krajín a majú obavy, že ich potom pošlu späť, pretože sa neuplatní ich postup žiadosti o utečenca, e, treba povedať, že tu sú vlastne dva e, právne rámce. Európska únia uplatňuje medzinárodný právny rámec, ktorý realizuje v praxi a minulý rok sme mali dohľad, námorný dohľad, to koordinoval Frontex. Podľa mňa to bolo naozaj vo veľkej miere patrolovanie a monitorovanie týchto vôd vo väčšej miere než predtým a táto legislatíva má v sebe zapracovaný aj zapracované jednotlivé súdne prípady a verdikty, ktoré už súdy riešili, kde je podrobne ustanovené, čo treba urobiť v prípadoch tohto patrolovania a dohľadu nad námornými e, pobrežnými vodami. Keď niekto príde do Európy, e, je otázka, či sa ich týkajú dublinské nariadenia, alebo či ak, keď sú zachránení v teritoriálnych vodách niektorého členského štátu, či sa ich týkajú iné právne e, normy a či môžu e, tým pádom požiadať o iný postup. Je tu teda rozdiel medzi pobrežnými vodami a širým morom. Takisto treba riešiť, pod akou vlajkou plávala loď, ktorá e, zastavila loď plnú utečencov alebo zachránila ľudí z takejto lode. Pretože ak takíto ľudia sú zachránení zo šíreho mora, tak by mohla platiť klauzula solidarity a mohli by sa distribuovať žiadatelia o azyl, pretože boli zachytení nie v pobrežných teritoriálnych vodách, ale na širomori. Na to potrebujeme iný súbor pravidiel, či bude platiť pravidlo prvej krajiny, do ktorej vstúpili, alebo to bude riešené inak. Frontex koordinuje e, všetky tieto aktivity a potom tu existujú misie Európskej únie, ktoré sa nekoordinujú Frontexom. Mne sa však zdá, že e, príliš veľa týchto agentúr a postupov prináša tie isté výsledky. Je tu kontrola na hraniciach, pohraničné prechody a v praxi sa uplatňujú takéto vstupné kontroly aj pre tých, ktorí boli zachytení, zachránení na šírom mori. Máme tu pravidla ochrany hraníc, máme tu pravidla Frontexu. A Európsky súd pre ľudské práva niekoľkokrát vydal verdikt, ktoré, v ktorom sa vyjadroval k súčinnosti týchto agentúr. Takisto tu máme kontext zahraničnej politiky Európskej únie. Čo sa týka zákonov únie a medzinárodných zákonov, sú tu isté kritéria, ktoré sú zachytené už aj vo vyriešených prípadoch súdnych. A hovorí sa tu, že vždy treba dať ľuďom príležitosť, aby mohli vysvetliť, prečo si myslia, že krajina, z ktorej prichádzajú, je nebezpečná. Na území Európskej únie Eh, sa potom rozhodne, či sa títo ľudia vrátia späť, napríklad ak ide o Maroko, alebo krajinu, ktorá sa nevyhodnotila ako nebezpečná. Čiže celý tento proces vracania ľudí do krajín pôvodu tiež musí byť riadený pravidlami. A podľa nich sa budú riešiť jednotlivé prípady. Toto je právny rámec, ktorý v súčasnosti funguje. Eh, isté, že sa môže prečistiť, vyjasniť, pretože nevieme presne, hm, aké kritéria zodpovednosti za čo presne platia. Ďalej treba takisto možno zlepšiť legislatívu, e, v rámci ktorej funguje Frontex. Bolo by užitočné mať mechanizmus zodpovedania sa za svoje činy pri kontrole hraníc, ak budú nejaké mm, stiažnosti na aktivity pohraničníkov. A teraz e, vízový, vízový poriadok. Ten by mal byť trošku sprak- E, uvedený do praxe operatívnejšie ako teraz. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem, hovorí profesor, ďakujem profesor Pierce. A napokon, napokon pán veľvyslanec Balzarety bude posledným v tomto kole, ktorý sa vyjadrí k humanitárnym výzam. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za to pozvanie, pán predseda, za tieto zaujímavé príspevky. <clears throat> Rozpráva je to široká, preto sa zamerám len na jeden konkrétny bod, teda humanitárne víza v Švajčiarska zopár údajov. Chcem sa zamerať na prax a históriu. Tá myšlienka je konkretizovaná e, vlastne legislatívnymi zmenami v Švajčiarsku. Nebolo možné podávať žiadosti o azyl v e, zastupiteľstvách Švajčiarska v zahraničí. Bola to právna zmena, ktorá do úvahy rôzne konkrétne e, body, švaj- kompetentné orgány v, švaj, v Švajčiarskej federácie 29. septembra 2012 vydali smernicu, E, ktorá pripísala humanitárne víza osobám e, v rámci azylového práva a chrániť e, pred persekúciou. OSN asi o rok, 4. septembra 2013, vydalo tiež smernicu, ktorá umoznila, uľahčiť humanitárne víza utečencom zo Sýrie, členom tých rodín týchto ľudí zo Sýrie, ktorí boli naturalizovaní vo Švajčiarsku E, e, naša e, rada v marci 2015 na základe právneho základov prijať väčšie množstvo utečencov zo Sýrie. 2000, person dostalo, 2000 osôb dostalo štatút utečencov a 1000 osôb humanitárne víza. To je teda tá história. Dnes, k dnešnému dňu, Švajčiarsko asi 4670 osobám z Švajčiarsko pridalo takéto víza z toho 200 nedotknutých e, konfliktom. Sú tu dva postupy. Jedna, jeden postup e, tradičný, ktorý umožňuje zahraničným zastupiteľstvom Švajčiarska preveriť e, motívy žiadateľov, či sú to humanitárne dôvody a ak zahraničné zastupiteľstva zistia, že nie sú humanitárne, tak víza sa zamietnú. Ak naopak zistia, že motívy sú humanitárne, ale sú tu pochybnosti. Požiadavka ide na centrálne miesto v Švajčiarsku, kde sa vyjadria k tým motivom a potom sa riešia víza. To je ten bežný postup. A potom je výnimočný postup, ktorý reaguje na osobitnú situáciu v Sýrii a v marci, v marci 2005 rozho, e, rozhodol takto naša, naša vláda, že ak sú obyvateľia už v Sýrie už v Švajčiarsku, ak sa obratia na federálne e, inštancie, ak, sa, e, ak zažiadajú o ich najbližších, pre ich najbližších príbuzných o víza, keď sú to osoby, ktorí sú z tejto krajine, hovorí sa e, zo strany ich blízkych, ktorí už sú vo Švajčiarsku. Tie zastupiteľstva vtedy vy, e, vydávajú tie víza. Pán profesor Pierce nás teší, že vysvetloval, že šengenský dohovor umožňuje takéto víza. My sme tiež e, pri diskusii s ďalšími členskými krajinami hovorili o Schengene a Dubline, kde sú dve, e, dve možnosti. Národné víza, to sú víza D, typu D, ktoré v zásade môžu byť poskytované týmto osobom, ako povedal e, pán profesor tieto vlastne neop- neopustia teritorium vo všeobecnosti. My sme sa snažili o iné riešenie, to znamená dať šengenské víza s te- teritoriálne obmedzenou e, plátnosťou, tzv. VTL víza, ktoré platia len pre Švajčiarsko a ktoré šengenský dohovor z dvoch dôvodov zamýšľa. Poprvé preto, pretože šengenské víza e, sú s digitálnymi odtlačkami a to uľahčuje eh, eh, prípadné hľadanie v budúcnosti, keby sa žiadalo o azyl, aby sa korektne teda používal Dublin. A keďže je tu ešte, je tu ešte druhý dôvod, v rozpore s vízami D, ktoré dávajú prístup na celé šengenské územie, tieto eh, víza s obmedzenou platnosťou dávajú prístup len na teritorium švajčiarske, Takže vo väčšine prípadov žiadatelia humanitárnych víz celkom jasne neplnia všetky, eh, všetky podmienky pre vstup do celého Schengenu. Túto prax eh, sme odprezentovali už v máji 2015 a predsedníctvo EÚ eh, e si preskúmalo tieto príspevky. My sme preskúmali tie, tú prax a potrebu adaptácie sme presvedčení, že tento švajčiarsky spôsob je adekvátna reakcia na migračnú terajšiu situáciu, zohradňuje sa urgentnosť humanitárnej situácie, ktorá e, znamená, že tieto e, limitované víza vyžadujú, aby žiadatelia poskytli otlačky prstov a ne, e, tým pádom neohrozujú šengenský systém pretože Švajčiarsko bude zodpovedné za to, aby riešilo prípadného žiadateľa o azyl, keby tento žiadateľ sa obratil s azylom na inú krajinu. Ešte keď hovorím o azyle, v tomto kontexte poviem bod, ktorý je pre nás dôležitý, e, trošku iná téma. Je v záujme Švajčiarska podporiť solidárnym spôsobom členské krajiny EÚ v azylovom e, režime, keď sú pod veľkým tlakom O to viac, že náš azylový systém je prepojený na e, systémy EÚ cez dublinské dohovory a tu nás veľmi zaujíma zúčastňovať sa aktivít e, e, agentúry EASO v rámci azylov v Európe. Zúčastňujeme sa neformálne na práci tejto agentúry, napríklad v oblasti analýzy krajín pôvodu, alebo sa zúčastňujeme operatívnych akcií. V marci 2015 parlament akceptoval dohovor EASO, dohodnutý z EÚ, e potvrdila sa význam spolupráce s EÚ pre Švajčiarsko a podpora aktivitám EASO. Pre Švajčiarsko táto dohoda mohla byť ratifikovaná od 9. júla, kedy e, vyprší predošlá dohoda. E, referendum a teda v rámci tohto výboru Švajčiarsko prijalo rozhodnutie prijať e, e, participáciu Švajčiarska na EASO. Ďakujem pekne. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem všetkým rečníkom. Ďakujem kolegom za trpezlivosť, že si vypočuli všetkých rečníkov. Slovo dám tieňovým spravodajcom, ktorí by tiež mohli poskytnúť svoje záverečné poznámky, ale dáme ešte aj čas všetkým ostatným, aby sa vyjadrili. Možno predsa len začneme tieňovými spravodajcami Helga Stevens z ECR. Prosím vás, dodržte rečnícky čas, pretože každý sa dnes prihlásil o slovo. Aj vy ste na zozname, aj keď nechcete. Helga, nech sa páči, začni. Ja mám... Ja chcem povedať, že som pozorne počúvala. Veľa e, ľudí hovorili o pašovaní ľudských bytostí, o ekonomickej migrácii alebo migrácii z ekonomických dôvodov, ale aj víza sú veľmi dôležitou témou, s ktorou sa treba vysporiadať. Keď tu hovoríme o migrácii z ekonomických dôvodov, e, treba hovoriť aj o podmienkach, za ktorých by ju bolo vhodné umožniť. V Európe máme smernicu o modrej karte, podľa mňa to je veľmi dobrý nástroj, ale keď hovoríme o migrácii z hospodárskych dôvodov a preskúmame si smernicu o modrej karte z tohto pohľadu, treba si uvedomiť, že sú tu kvalifikovaní mladí ľudia, ktorí hľadajú prácu. V rámci smernice o modrej karte je stanovených veľa podmienok, ktoré treba splniť, ak človek chce prijať e, do práce niekoho na základe modrej karty, tak potom držiteľ modrej karty musí zaplatiť, musí mu platiť napríklad vyšší plat ako ostatným ľuďom. Čiže mladí žiadatelia o prácu ktorí práve skončili univerzitu alebo nejakú inú školu a prichádzajú spoza európskych hraníc a ak si pozrú podmienky žiadateľov o modrú kartu, že im sú prisúdené vyššie platy, tak potom je otázka, či budú firmy ochotné prijímať takýchto mladých ľudí bez akýchkoľvek skúseností a zároveň im budú musieť poskytnúť poskytnúť vyšší plat. Takže tieto firmy by museli si ich najprv vyškoliť a zároveň ich aj platiť. Takže um, iste si ro- e, sa rozhodnú radšej prijať niekoho z Európy a tomu budú platiť menší plat. Ja by som sa chcela spýtať, čo si o tomto myslíte. Čo sa týka pašeráctva ľudských bytostí, súhlasím s tým, čo tu odznelo. Musíme sa s tým vysporiadať, musíme sa pozrieť na to, aký je koreň problému Je pravda, že do, Eure, do Európy veľa ľudí prúdi, pretože tu chcú si nájsť prácu. A myslím, že tu bol pomenutý prípad z Talianska, keď e, tí, čo práve skončili vysokú školu, 20 týchto mladých ľudí v Taliansku si nenájde žiadnu prácu. A situácia v iných krajinách, aj tam univerzitne vzdelaní absolventi si nemôžu nájsť prácu a my teraz chceme otvoriť náš pracovný trh ľuďom zvonka, spoza hranic Európskej únie. Ako to bude fungovať v praxi? Veď nemáme dosť práce pre ľudí, ktorí už sú tu a teraz chceme pozývať ďalších ľudí s tými najlepšími úmyslami samozrejme, ale ak sa poprechádzate ulicami Bruselu, tak určite tam si všimnete, koľko mladých nezamestnaných ľudí už teraz tu je. A ako, čo im ponúkame, aké zamestnanie ich ponúkame, máme ho pre nich. Ďakujem, hovorí predseda. Tí rečníci, ktorí tu predtým neboli, chcem povedať, že tieto otázky, ktoré tu odznejú teraz, vyberte si z nich tie, ktoré e, sa týkajú vás, vašej erudície, na ktoré chcete odpovedať vy a na konci všetkých otázok, potom bude kolo odpovedí. Za ALDE Group teraz sa nám prihovorí Cecilia Wickstrom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Rada by som začala tým, že poďakujem všetkým rečníkom, ktorí sú tu dnes s nami. Ďakujem za vaše zaujímavé prezentácie. Pašeráctvo. Je to odporný biznis, ktorý riskuje životy migrantov a ohrozuje ich životy ale treba pamätať, že to je jediný spôsob, ako zachrániť ľudí, ktorí utekajú pred, tým, pred zabitím v krajinách pôvodu. Tento biznis prekvita len preto, že pre zúfalých ľudí je takýto únik e, a záchrana vlastného života jediným, jedinou cestou. Ako im poskytneme alternatívu, ktorá je legálna, ktorá je bezpečná, pretože je jasné, že by si to títo ľudia vybrali, ak by mohli nikdy nebudeme schopní úplne potlačiť pašeráctvo, pokiaľ nepisko, neposkytneme takúto alternatívu týmto ľuďom. Čo sa týka migrácie z hospodárskych dôvodov, treba ju prepojiť s azylovým systémom, pretože to vzájomne spolu súvisí. Nie priamo, ale dám príklad. Jedna tretina žiadostí o azyl v EÚ, povedal to aj pán Jov, Čev, sú ľudia zo Západného Balkánu, ktorí podávajú tieto žiadosti a 100 per, v 100% sú zamietnuté tieto žiadosti podľa štatistík. Takže zdá sa, že 53% ľudí mm, vrátime naspäť Títo ľudia sa síce pokúšajú získať štatút žiadateľa o azyl, ale v podstate si len hľadajú, prácu. Ale prístup na trh práce je pre nich jednoduchší, pretože najprv požiadať o azyl a potom hľadať si prácu, kým sa spracováva ich žiadosť o azyl, je jednoduchšou alternatívou a než alternatíva legálnej migrácie, ktorá je komplikovaná. Napríklad smernica o pracovníkoch je komplikovaná. Ak nevytvoríme atraktívne pracovné a legálne podmienky pri týchto ľudí, tak zvyšujeme počet e, nepodložených žiadostí o azyl, ktoré zaťažujú azylový systém týmto ľuďom, potom, e, ktorí sú naozaj e, majú právo na azyl, nemôžeme pomáhať, pretože sme preťažení týmito ďalšími žiadosťami. Myslím, že toto je zásadná vec, ktorú si treba uvedomiť treba pozerať o krok ďalej. Nikt z vás sa nevyjadril k tomu, že Európa má starnúcu populáciu, že demograficky to vyzerá na katastrofu a v nasledujúcich dňoch budeme potrebovať pristahovalcov, ktorí budú vykonávať isté práce. Každý to opakuje, teoreticky by to malo tak byť, ale aj rada to vo svojom vyhlásení spomenula. Teoreticky to platí, ale legislatívny proces sme tak nenastavili tam, ako keby sme sa báli oveľa viac týchto ľudí, než že by sme im vydlaždili trochu cestu pre e, legálnu prácu v EÚ v budúcnosti. Myslím si, že by sme v tom mali niečo urobiť. Mohli by ste napríklad, pán profesor Pierce, sa k tomuto vrátiť. Pre mňa by bolo veľmi zaujímavé si vypočuť váš názor na to, ako sa vysporiadame s našou demografiou a zároveň ako dokážeme udržať všetko, čo máme. Chcem len pripomenúť, aby sa vyjadril každý k tým otázkam, na ktoré sa cíti kompetentný, pretože mnohé sa budú opakovať. Takže netreba e, opakovať to isté, treba to zhrnúť. Za zelených Eva Žoli. Ďakujem, pán predseda, ďakujem našim rečníkom a hosťom za to, že sa s nami podelili o svoje vedomosti. Chcem poďakovať Wolfgangovi Bauerovi, ktorý je veľmi skúsený e, v tej oblasti a vie, čo je to byť utečencom a snažiť sa e, ujsť do Európy. To je skutočne veľmi zaujímavá skúsenosť. Chcela by som e, vám povedať a podeliť sa s vami o tom, čo sa stalo nedaleko Eh, libyských hraníc 23. júna v deň, deň letného sln, eh, slnovratu. Eh, boli tam utečenci, ktorí vyplávali smerom k talianskému pobrežiu, ale došlo k prestrelke na jednej lodi a jeden utečenec zahynul a poranení boli hospitalizovaní v Taliansku. Vy viete, že my sme e, ako zelení proti e, prenasledovaniu e, týchto prevádzačov e, a militarizáciou celej tejto problematiky, pretože to poškodí utečencov. E, nemôžem nespomenúť druhú svetovú vojnu a Švajčiarsko, ktoré v roku 1942 uzavrelo svoje hranici, pretože malo strach, že nebude dostatok potravy, práce a, a vlastne e, mali strach z toho obyvateľstva, ktoré tam chcelo utekať. Vari nie sme v, dnes v takej istej situácii, pokiaľ ide o sírčanov, keď ich nechceme pustiť na naše územia. Nemali by sme dnes e, E, e, nemali by sme dnes e, robiť to, čo robilo Švajčiarsko v minulosti a takto participovať na genocíde. Sme v takejto situácii dnes a ja by som bola rada, keby sme mali oveľa otvorenejší prístup k týmto utečencom, pretože my potrebujeme prijímať migrantov, ktorí sú vzdelaní a tak ďalej. To všetko je investícia a preto by som bola rada, keby náš výbor požiadal e, Taliansko, aby nás informovalo, pokiaľ ide o vyšetrovanie, e, pokiaľ ide o zabitie tohto utečenca a mali by sme rozhodne vystúpiť proti militarizácii a lobe na týchto e, prevádzačov. Thank you very much. Zague, Malen Náš tieňový spravodajca tu nie je, takže pohovorím ja. Máme tu iné pohľady a určite iné od verzií návrhu záverov rady, ktoré sme si vypočuli, e, všimli včera, predvčerom, pretože čo vidím v záveroch e, v rade, <clears throat> nie sú tam riešenia, sú to neriešenia. Keď nadviažem na zelený e, útok na e, pašerákov, to nie je riešenie. Ako ste povedali, tie cesty budú len iba zložitejšie. E, to nie je bod východiska, ktorý by bol správny. I v rade je tento názor. Treba brániť naše hranice a ak tak chceme robiť, musíme brániť ženevský dohovor, ktorý sme podpísali a to je, ten hovorí o pomoci ľuďom v núdzi a keď z tohoto výjdeme, tak určite musíme odsúdiť, čo dnes hovorí rada. Hotspots, e, návratová politika, spomínanie bezpečných krajín, nárast e, napätia. Nikto neverí v tieto politiky. Len e, sa doplňajú do toho, do toho mixu nálad voči, voči migrantom my z, z lavice chceme vidieť vyššie zameranie na e, záchranu, menej Frontexu a viac e, dôstojného príjmania e, uchádzačov o azyl. Chceme tiež, aby problé- súčasťou problému bol vnímaný Dublin. Hovorí sa i o mnohých ďalších návrhoch a to je dobré. Hovorili to i panelisti. E, návrhy presunov a premiestnenia, presídlenia nie sú dostatočné. Podľa týchto návrhov Švedsko by vlastne prijímalo ešte menej než doteraz, ale my mus, ja s tým nikdy nebudem súhlasiť. My musíme uh, si dostať svoje zodpovednosti. Potrebujeme uh, uh, mať zmenu pri tom, pri tom pohľade na vstup ľudí do Európy. Uh, to sú dôležité, tu sú potrebné politické kroky, pokiaľ ide o Ženevu Držte sa prosím dvoch minút, kolegovia, hovorí pán predseda za EFDD Ignácio Kora. Grazie, presidente. Bene, io... Ďakujem, pán predseda. So záujmom som si vypočul príspevky všetkých rečníkov, sú veľmi rozsiahle, hovorili o rôznych témach, ktoré sa teraz nedajú zhrnúť do dvoch minút Takže ja sa pokúsim spomenúť len boj proti prevádzačom utečencov. Spomínalo sa tu, že toto je už zvláštna vec, má deň zvlášť, e, zvláštny deň sám o sebe, pretože dnes rada má prijať stanovisko e, k tomuto zasadnutiu a vieme, že tu dochádza už dnes k tragédiám, Nemôžeme chodiť okolo horúcej kaše. Vidíme, že pokiaľ ide o imigráciu, je tu sebectvo členských štátov, vnútroštátne záujmy jednotlivých štátov a nezáujem Európskej únie konať jednotne voči tejto situácii a to je naozaj hrozné. Pokiaľ ide o boj proti prevádzačom, Veľa predstaviteľov vlád a štátov vrátane komisie oznámili, že boj proti prevádzačom a pašerákov je jednou z hlavných priorít. Neuvedomujú si však, že tí prevádzači sú oveľa chytrejší, odhadnú, čo sa bude diať, keď sa bojuje proti pašerákom a my sa snažíme teda potápať ich lode, zadržať ich lode a často tí, ktorí e, sa venujú prevádzačstvu, sú to deti alebo mladí ľudia, ktorých vedie iný človek, ktorý vlastne na tej lodi konkrétnej ani nie je prítomný. Čiže táto stránka boja proti prevádzaniu ľudí naozaj potom e, nemá účinok. Musíme preto vytvoriť dlhodobú politiku a musíme nájsť legálny spôsob, musíme pracovať na vízach, humanitárnych vízach, musíme pripraviť legislatívu tak, aby riešila postupy pre konfliktné miesta a miesta pre utečencov. Ďakujem. Musíme hlasovať. Prosím vás, hovorte stručne. Pani Jotová. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela položiť otázku pánovi Martinovi, profesorovi Univerzity vo Florencii. Vy ste hovo- hovorili o tom, že v posledných rokoch sa hovorí veľmi veľa o opatreniach, ktoré navrhuje komisia. Čo si myslíte, mechanizmy e, tohto, tejto relokalizácie utečencov do, do členských štátov a ich prerozdelenie e, musí zohľadniť aj požiadavky pracovných trhov v členských štátoch? pretože my sme veľa hovorili už o týchto všeobecných veciach a je tu potreba, aby pracovné miesto bolo tiež medzi kritériami e, týchto delokalizačných kritérií. Ďakujem. Thank you. Uh, uh coordinator for the ECR, Mr. Kirkhope. Pán Kirkhope. Thank you very much, Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemyslím si, že budem nejak veľmi špecifický, pretože sme od viacerých predratníkov počuli svoje názory a poznámky. Ja si myslím, že najväčší problém, najväčšie výzvy, pred ktorými stojíme a budeme stať nasledujúcich možno 10-20 rokov, je tzv. krátkodobizmus, ktorý sa tu šíri. A ja by som e, pripomenul iniciatívy komisie, ktorá sa snaží riešiť migráciu na základe počítania čísel, priraďovania ľudí niekam, čo je podľa mňa neakceptovateľné v dlhodobom horizonte. Ja si myslím, že by sme mali veci riešiť holistickejšie, komplexnejšie v širšom rámci. Ako viete, pán predseda, bol som ministrom pre imigráciu v Spojenom kráľovstve v 90. rokoch. Tam sme mali teda ale veľmi odlišnú situáciu, než máme dnes. Veľké množstva ľudí chcú a niektorí nechcú prísť do Európy z iných častí sveta. Niektorí prichádzajú na základe vlastnej slobodnej vôle a iní prichádzajú, pretože sú nástrojmi alebo objektmi kriminálnych aktivít. Niektorí prichádzajú, pretože chcú byť súčasťou hospodárskeho úspechu Európy. Iní prichádzajú, pretože sa s nimi hrozne zaobchádzalo v ich domovských krajinách a využívajú právne normy 51 a 67 OSN. Myslím si, že ich, e, im to umožňuje byť prijatým ako utečenci. Nemáme diskriminovať. Jediná diskriminácia je číselná. Pokúšame sa rozdeliť týchto ľudí medzi rozličné členské štáty EÚ, či je to vhodné pre kultúru týchto ľudí, podmienky ich príchodu, rodinné jednotky, a tak ďalej a tak ďalej. Neprihliadame na toto, robíme to len ako keby to boli čísla. Nepáči sa mi to a myslím si, že by sme mali prijať zodpovednejší a rozumnejší prístup. Možno, že politicky to bude vyzerať dobre, možno, že to uspokojí svedomie niektorých ľudí, ale trošku realistickejšie, praktickejšie, rozumnejšie sa na to pozrieme. Migrácia je jedna z najväčších víziev, pre ktorou Európa stojí. Dnes v Bruseli sa o tom bude diskutovať. A ja si myslím, že krátkodobé ciele nejaké sa dosiahnu, ale myslím si, že treba sa pozrieť na koreň, na zdroj pristehovalectva, či je to kriminalita, či je to nestabilita. Aj tak musíme konať. Konať e, na úrovni EÚ s našimi zdrojmi, s našou pomocou a vyriešiť tento problém. Takisto by sme nemali ľudí diskriminovať, pretože sú rozliční e, a ich e, zámery, ich ciele sú odlišné, ale tento krátkodobizmus nie je odpovedou, potrebujeme komplexnejší prístup. Ďakujem. Kolegovia, opäť apelujem, využite len dve minúty vášho rečníckého času. Prepačte, ospravedlní sa rečnička. Ja som mala pocit niekedy, že sme tu e, v období po druhej svetovej vojne, keď som počúvala niektorých rečníkov. Migrácia predsa nie je zločin. Prvý portugalský kráľ pred tisíc rokmi bol migrant, bol pristahovalec z Burgundska. A takisto kráľovna e, Alžbeta, pretože prišla z Nemecka, aj celá jej kráľovská rodina. Takže pristahovalectvo ako taký zločin nie je. A ja si myslím, že to je skutočne dôležité toto pochopiť. Potrebujeme legálne cesty pristahovalectva. Nepáči sa mi tento krátkodobý prístup, ktorý spomenul predrečník. Potrebujeme dlhodobo vizionársky prístup a ako povedal pán profesor Martinez, potrebujeme to usporiadať, aby to bolo právne v poriadku. A presne to členské štáty nerobia so svojou malou modrou kartičkou, to, čo, keď mávajú, to vôbec nestačí. A potom ďalšia téma. Samozrejme, že tu je otázka utečencov, otázka žiadateľov o azyl a ja som rada, že tu predrečníci e, zdôraznili aj túto tému, pán Bauer napríklad. Bezpečnostné agentúry a pohraničná policia sa trénuje, sa školí 3 dni V utečeneckých táboroch v Turecku, kde som bola, a nie je v tých e, výkladných skriniach, tam, kde to vyzerá dobre, ale aj v tých hrozných. Bola som aj na severe Iraku. Strávte tam pár dní a keď tam keď to pochopíte, pochopíte, prečo títo ľudia vidia Európu ako Eldorado. Treba jednoducho pochopiť výzvy, ktoré pred nami stoja. Ďakujem pánu Bauerovi, že spomenul Egypt. Hovoríme tu o Líbii. Samozrejme, situácia v Líbii je katastrofa už nejaký čas. Už aj pod Kadafim to bola katastrofa a nikto si to nevšimol. Ľudia nehovoria o Egypte a som rada preto, že ste to spomenuli, pretože v organizovaní sa E, šerákov. Egypt zohráva tiež veľmi úlohu. Ďakujem vám, pán Vizentini, že ste sa pozreli strategicky na pristahovalectvo, ale aj Európa produkuje e, pristahovalcov. Krajina, z ktorej pochádzam, je, dôvo- je toho príkladom. Máme vnútorných migrantov. Predseda prerušuje rečničku, rečnička napriek tomu pokračuje. Včera som sa pýtala pani Mogherini, prečo UNAFOR nemá ako prvý cieľ záchranu životov, pretože to je povinnosť. Nielen podľa pravidla záchrany ľudí na širom mori, ale podľa európskych dohovorov. Myslím si, že treba tieto nariadenia e, dopracovať, aby tu nešlo o vojenskú militarizovanú operáciu, ktorá bude priniesie svoje nekalé negatívne dôsledky, ale Európa musí dať zdroje, a nielen vojenské zdroje, na záchranu ľudských životov a na záchranu nelegálneho pašovania ľudských bytostí. Ďakujem, hovorí pán predseba. Kolegovia, ja naozaj sa veľmi obávam. Je štvrtok. Je mi veľmi ľúto, že vás stále takto nabádam. Pana, pani Anna Gomeš a pán Kirkhope, poprosím vás, Mm, dodržujte, dodržujte pracovný čas a pani e, Gomez, aj keď by, by to bolo o kráľovnej. Ďakujem, pán predseda. Ja som si vypočula veľmi kompetentné, ale aj provokatívne vystúpenia. Vy ste pozvali švajčarského veľvyslanca pri Európskej únii ktorý hovoril o dvoch tisícoch emigrantov. Neviem za aký čas, lebo my ich príjmeme za jeden deň 2000. Z toho, čo som si tu vypočula, tak to už nie je Európa s hranicami a so Schengenom. Tu je už iná Európa, o ktorej teraz hovoríme. Je úplne otvorená migrácii, utečencom, ale tak to nie je, pretože tu máme dobrú Európu a potom tu máme tú druhú Európu, ktorá buduje čínske múry. Čiže tu máme krajiny akoby jednej kategórie a druhej kategórie. Pán Bauer, vy ste sa nemali zastaviť, mali ste ísť až do Talianska, aby ste prešli aj druhou etapou tejto cesty. Pretože v Taliansku je treba vidieť krajinu, ktorá imigrantov príjma Existuje tu celá, celé pradivo spoločnosti, ktoré nie je v poriadku. Sú tu prevádzači, to je na jednej strane, a v Taliansku existujú obchodníci s ľuďmi, to je tá druhá časť rovnice. Mesačne sa na 30 migrantov prijíma 80 tisíc eur. To je 900 tisíc eur. A to je obrovský obchod, obrovský objem, obchodu, ku ktorému v tejto súvislosti dochádza. My si musíme uvedomiť, že všetko, čo sa dá urobiť, je súčasťou tohto systému. Štru, jeho štruktúry sú veľmi dobre organizované. Tu nie je iba egyptská mafia, tu sú aj iné orgány. A toto sú potom slova, ktoré v realite e, nemôžeme potvrdiť. Nemá zmysel čeliť prevádzačom, dobre, tak im poskytneme výlety na lodiach. To nie je provokácia. Choďme pre ne, potom nebudú chodiť na tých e, prekerných lodiach a potom kam nám ich pošlete? K nám do Talianska? Prepačte, pán predseda, ja som si tu vypočula toľko prejavov, ktoré sú tak trochu proti realite, pretože keby ste toto povedali v Taliansku, tak by ste videli veľmi nesmiernu, veľmi negatívnu reakciu čo chcete urobiť s tou chorou spoločnosťou, s tými tkanivami, ktoré nie sú v poriadku v krajinách, ktoré príjmajú imigrantov? Každý si uvedomuje, že toto sú veľmi dôležité a emotívne diskusie, ale my na to nemáme dosť času. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. Pán Radev, dve minúty. Ďakujem predsedateľ, dámy gospoda, pečalbata na trafikantite na... Ďakujem. Pán predseda, dámy a páni. Problém prevádzačov je obrovský, stojí na 170 miliard eur, miliónov eur v roku 2013. EÚ musí niečo okamžite urobiť v boji proti tomuto a vojenské e, operácie UNFOR je dobrý smer, dobrý, dobrý krok dobrým smerom. Kroky EÚ však nebudú efektívne, ak pôjdu, budú slúžiť len na e, ničenie e, lodí v medzinárodných vodách a Líbii. Pravda je taká, že tí e, prevádzači z Líbie a z ďalších krajín e, spolupracujú s obchodníkmi na území Európskej únie a tí im pomáhajú obchodovať ľuďmi cez EÚ, cez jednotlivé členské krajiny. A z tohoto dôvodu je také dôležité prostredníctvom e, orgánov činných trestnom konaní v EÚ e, spolupracovať a bojovať proti vojenským, zločineckým pardon, e, sieťam. Polícia sa, e, polícii sa podarilo napríklad v Bulharsku bo, bojovať úspešne s, s, s pristahovalcami, s, s prevádzačmi z Turecka. Ďakujeme, ďalší rečník. Ďakujem. Rád by som e, hovoril iba dve minúty. Poďakujem všetkým rečníkom za to, že e, rozšili naše informácie. za odvážne a nekonformné návrhy tiež pánu Balcaretovi týmu osobitne za jeho prezentáciu toho, ako národné, národná zodpovednosť, zodpovednosť štátov nie je len prázdnymi slovami, pretože my určite musíme rozlišovať pristahovalectvo od e, nelegálne, od, lega, od legálneho, utečencov od ekonomických migrantov. Musíme ale tiež rešpektovať suverenosť našich krajín, pretože ak chceme akceptovať ekonomickú migráciu, už tak to je niečo, čo mnohé z našich krajín si ani nemôžu dovoliť. Je to tiež otázka našej zodpovednosti. Krajiny, eh, v krajinách ako je to Litva by to bolo viac ako 10 populácie. My máme veľké oblasti, ktoré sú odľudnené v Európe, kde je vysoká nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi, takže to sú výsledky očividne pádu e, železnej opony. Dobre je hovoriť teda o národných zodpovednostiach. Potrebujeme solidaritu, ale Európska únia ako taká sa zameriava na hlavne plnenie svojej úlohy e, voči členským krajinám. Je tu množstvo nerovností, E, vnútorných e, presídlencov a tak ďalej. Ďakujem. Kristian Revodala v tomto zoznamu. Merci, merci beaucoup pour... Ďakujem, ďakujem za vaše vystúpenia, ktoré odhaľujú dve ekonomické logiky, ktoré sa zrážajú e, v tejto imigračnej politike na európskej úrovni. Jedna je privilegovaná členskými štátmi, kde sa veľmi zdôrazňuje potreba represí voči prevádzačom, ale takisto je tu policajné e, iný prístup k imigrantom, ekonomické aspekty, ktoré sú tiež veľmi dôležité. A nakoniec tu máme vnímanie imigrácie ako tlaku, problému. A potom tu máme otázky, ako k nej pristupovať. Aj tu ďalší spôsob a chcem sa poďakovať pánom Vicentínovi a Martinovi za to, že sa snažia poukázať na to, že imigrácia má skutočnú ekonomickú pridanú hodnotu. My to vieme, vo Francúzsku vidíme, čo prinášajú imigranti oveľa dôležitejšie a väčšie ako náklady. A my by sme mali všetci e, sa dožadovať globálneho prístupu k imigrantom a mali by sme to riešiť na celoeurópskej úrovni je treba skoncovať s modrými kartami iba pre kvalifikované osoby. A moja otázka, pán Vicentini, je ohľadne sektoru zamestnanosti, ktoré vlastne hľadajú nejaký spôsob e, nie nutne kvalifikovanej pracovnej sily. Ako to riešite? A vy, pán Martin, ste hovorili, že bude potrebné milión imigrancov, v budúcich rokoch. My vieme, že tu máme e, klesajúcu demografickú krivku a máme presné čísla. A ako je možné prestať vnímať imigráciu ako strašidlo, ale skôr ako pridanú ekonomickú hodnotu? E, a teda čomu by sme mali dávať na európskej úrovni prioritu? Ďakujem pekne, takže teraz sa obraciam na rečníkov prosím, e, vyberte si, aké otázky smerovali na vás. Vyberte si tie, ktoré by ste radi zodpovedali. Očividne, ak kolegovia nebudete spokojní s odpovediami, ako napríklad e, pán Martin, pán Pierce, môžete potom ma osloviť e, a môžeme položiť, pís, požiadať o písomné, písomné e, odpovede ako také dosledovanie celej problematiky. Takže e, začníme e, snať pánu Jovčevom. Maximum dve minútky, prosím. Súhlasím s tým, že by sme mali mať právne kanály na pra, právne cesty imigrácie v Európe, legálne teda, a mali by sme e, migračné procesy v Európe zvládať, manažovať. Mali by sme mať systematický a holistický prístup a týmto spôsobom by sa vyriešili mnohé problémy, i také, ktoré súvisia s pracovným trhom. Nechápte ma prosím nesprávne. Nemyslím si, že by sme nemali mať e, týchto ľudí Videl som ich, pozeral som im do očí, viem, že trpia. Ak budeme mať možnosť ľuďom pomôcť, musíme tak činiť a zabezpečiť, že ich ľudské práva budú chránené. Ale medzi týmito ľuďmi je veľa nebezpečných ľudí. Poviem vám veľa, môžem vám popísať veľa prípadov. A ak nebudeme môž schopní oddeliť tých, ktorí potrebujú ochranu od nebezpečných ľudí, ktorí môžu ohroziť práva ďalších európskych občanov, tak by sme mali byť veľmi opatrní tu v tejto činnosti. Prosím, ak vás žiadam, aby ste zdvihli tisíc kilogramov, nebudete to schopní urobiť. EU e má určité limity pomôcť týmto ľuďom, je to otázka zdrojov, administratívnych kapacít. A je tu určitá hranica, kde možno sa nám procesy vymknúť z kontroly a pre nás všetkých to môže začať byť nebezpečné. Ďakujem vám. Viem, že chcete povedať viac, ale bohužiaľ Máme tu zložitú časovú situáciu. Ak chcete čosi viac počuť od pána Jovčeva, eh, kontaktujte ma. Opätovne, pán Bauer, eh, zhustite vaše odpovede do dvoch minút. Ja si myslím, že je ilúziou veriť, že doterajšou politikou sa môžeme vyhnúť tomu, že nebezpeční ľudia medzi utečencami prídu do Európy tým, že, tým, že by sme tento proces legalizovali, ako som sa to pokúšal opísať, tak by sme oveľa viac mali vplyv na to, kto príde a kto nepríde. Momentálne tí ľudia, čo prídu, nepoznáme, pretože prídu nelegálne, sú mimo našich e, e, radarom a je to len taká e, policajná ilúzia, že sa môže podariť zabrániť týmto ľuďom, že prídu, že niekoho chránia, chráni policia. Nie. Musíme zabrániť, aby títo ľudia vstupovali na tie lode. Je vlastne hlúpe začať robiť tie vojenské akcie, lodné, námorné akcie už v libijských prístavoch. Prečo, by sme, prečo potom hneď e, humanit, humanitné koridory neotvoriť, kde, kde legálnym spôsobom pomôžeme týmto utečencom z vojny, tak, tak ako sme to vtedy urobili pre Bosniakov. Pýtali ste sa na Taliansko. Je škandálom to, čo sa deje v Taliansku, že EÚ z môjho pohľadu necháva Taliansko e, osamotené, v podstate preto Taliansko bojkotuje Dublin. I tam som sprevádzal utečencov, ktorých okamžite prepustili Taliani bez toho, že by zobrali odtlačky. Pri pokuse e, troch mojich priateľov z väzenia transportovať do e, Švédska mňa zatkli ešte raz e, v, v Rakúsku ako prevádzača je nedostatočne de- definované. E, e, neviem, či to viete preložiť. Čo, e, čo je ten, kto pomáha utečencom a kto je za- prevádzač? To sú dve veci. Poznám toľko Európanov, ktorí sedia e, v, vo vezeniach, pretože príbuzných z Talianska sa pokúšali previesť do Nemecka, cez Alpy alebo do Švédska. Ešte na záver snáď Chcem pripomenúť na režim e, NDR. My v Nemecku sme mali e, múr, ako teraz sa stavia okolo Európy. Tá, tento múr si vyžiadal za 40 rokov e, stovky mŕtvych a my v EÚ si myslíme, že my sme, sme natradení morálne tomuto režimu NDR a súčasne na našich vonkajších hraniciach už zomrelo ďalších 20 tisíc ľudí. Ďakujeme. Luka, prosím, držte sa teda dvoch minút zase. Budem sa snažiť. Nechcem hovoriť o humanitárnych výzvach a či azile. Len sa dotknem snať dvoch bodov. Smernica o modrých kartách a sektory, ktoré potrebujú na, v, v pracovných podmienkách migrantov. Tá modrá karta bola veľkým zlyhaním a ilúziou, pretože s cieľom bolo selektovať migrantov na základe e, zručnosti a priťahovať len veľmi e, vyškolených migrantov, pretože to bola chyba, pretože takýchto ľudí potrebujeme málo v porovnaní s tým, koľko potrebujeme ľudí v iných sektoroch e, zručnosti. Riešením, ak chceme naozaj revidovať smernicu o modrej karte, tak to nie je ísť na úroveň platov E, pretože pointa je, že odkaz na 1,5 pardon, 1500 eur v porovnaní 1,5 e, priemernej mzdy takýmto migrantom, už takto nie je odkaz reálnemu, reálnemu, voči reálnemu platu. Je to len cieľ vybrať ich voči ostatným ľuďom, ktorí sú aktívni na pracovnom trhu. Plat problémom nie je. Problém je ten, že nepotrebujeme len vysoko e, vyškolených, e, zručných e, migrantov. Máme vysokú mieru nezamestnosti v Európe, ale je pravdou, máme i vysokú mieru neobsadených pracovných miest a nezamestnanosť E, zasiahla, tá, zasiahla predovšetkým migrantov a potom až európskych pôvodných občanov. Musíme uvažovať o tom, že bez migrantov naše ekonomiky dlhodobo a strednodobo nemôžu fungovať. Bez migrantov náš systém e, sociálny dlhodobo i strednodobo nemôže byť udržateľný. Máme totiž obrovský e, nárast demografických výziev. Všetky tie aspekty musíme posúdiť a musíme zaviesť rôzne pravidlá a rôzne logiky, ak chceme riešiť pracovno-právne problémy. A pr- migranti by mali byť pozic- poz- posudzovaní ako pozitívny prínos pre Európu na zlepšenie nielen pracovného trhu, ale i celej spoločnosti. Pán profesor Martin. Ďakujem pekne. Pokúsim sa dodržať e, moje dve minúty. K modrej karte nikdy to nebolo vyvinuté ako nástroj na migrovanie za prácou, ale skôr ako medzinárodnú pomoc. Humanitárna záležitosť je dobré, že ju máme, ale nie je to nerelevantné. Môžem k tomu povedať viac, tu je k tomu dokument. Druhá vec, nahradenie mechanizmu medzinárodných e, legálnych migrantov vlastne náhrada týmito ľuďmi na pracovných miestach, ktoré teraz obsadzujú vnútorní migranti v EÚ. Myslím si, že to je tu treba zabezpečiť, že legálni pristahovalci budú pracovať za rovnakých podmienok ako ľudia, ktorí pochádzajú z EÚ, ako Európania. Myslím si, že nie je dobre, že tu nie sú rovnaké podmienky a testy, ktorými musia prejsť všetci ľudia, aby mohli pracovať na úrovni EÚ. To je jednoducho tak. Testy majú existovať. V mojej prezentácii som hovoril, že máme migračné e, agentúry. Ja pracujem napríklad v jednej z takejto agentúre a venujeme sa tejto téme. Máme k tomu opatrenia ale je pravda, že nepotrebujeme len vysoko vyškolených a vzdelaných pristahovalcov, ale potrebujeme aj takých, ktorí budú vykonávať nízko e, platené, nízko kvalifikované práce. Napríklad ženy na pracovnom trhu budeme potrebovať vo väčšej miere. Je tu konkrétna otázka ku kvótam pre premiestnenie hľadačov, žiadateľov o azyl. Môžete použiť toľko kritérií, koľko chcete, ale je to veľmi jednoduchá záležitosť. Napríklad krajina, odkiaľ ja pochádzam, Španielsko, hovorí, že treba venovať viac pozornosti trhu práce, lebo my sami máme veľa nezamestnaných, ale je to trošku pokrytecké. Krajina, ktorá sama má milióny nezamestnaných, aby sme povedali, že nevieme prijať 5 tisíc žiadateľov o azyl, len preto, že máme zlú situáciu na trhu práce. Mnohí z týchto žiadateľov o azyl asi nikdy nevstúpia na náš trh práce, preto to nie je argument. Je kľúčové sa na to pozrieť týmto spôsobom a toto je závažné. A napokon ešte, ešte jedna vec, prosí rečník o ďalší čas. Je veľmi dôležité, aby sme prekonali rozlišovanie pristahovalcov na, e, z ekonomického hľadiska takých, ktorí neprichádzajú z hospodárskych dôvodov. To je falošné, pretože medzinárodný systém ochrany e, má aj morálny rozmer a ak ľudia sú hladní a ak utekajú zo zlých podmienok, potrebujú zároveň ochranu a máme tu právnu povinnosť voči medzinárodným zmluvám ale zároveň aj morálnu povinnosť voči týmto ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Ďakujeme. Pán profesor Pierce, tiež vás, na vás apelujem, aby ste hovorili stručne. Áno. Ja, na mňa boli mierené dve priame otázky, pokúsim sa na ne odpovedať. Predovšetkým otázka pani Wikstrom, ktorá sa týka demografie a pristahovalectva. Demografická politika predovšetkým je v kompetencii členských štátov EÚ, tam sú e, rodinné prídavky, kredity, politiky, ktoré sa majú vysporiadať so situáciou pre pristahovalcov na trhu práce a ich detí. Politika mater, materskej alebo otcovskej dovolenky, to sa bude rokovať e, s parlamentom čoskoro. A čo sa týka vzťahu medzi pristahovalstvom a demografiou, sú tu dve oblasti, kde by sa únia mohla priamo E, zaangažovať. Smernica o modrej karte, bol tu taký návrh e, predtým, kedy mladší ľudia mohli dostať šance. Možno by sa to tam mohlo pri reforme znova vsunúť. A ďalšia vec. Smernica o modrej karte by nie vždy musela byť zameraná len na vysokoprofesionálnych a kvalifikovaných ľudí, ale mala by byť zameraná všade tam, kde, sú, kde je nedostatok ľudí s istou kvalifikáciou, s istými skúsenostiami a spôsobilosťami. Únia má pravidlá, má legislatívu tejto veci a ešte je tu druhá oblasť, kde sa Únia môže zaangažovať. Študenti a výskumníci, to je vaša, váš vlastný návrh vo finálnom texte pozbudenie študentov, aby zostali aj po absolvovaní vysokej školy a začali pracovať. To by bolo užitočné, pretože týmto by sme pritiahli vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorí sú už integrovaní a ktorí majú tu rodiny, ktorí sú tu mm, už zakorenení. Takisto to platí pre výskumníkov, pre ktorí, vedcov, ktorí splnia takéto kritéria dlhodobého pobytu. A pani Gomeš, chcem vám povedať e, v prvom rade, nemyslím si, že e, Libia je tu niečím, čím sa treba špeciálne zaoberať, pretože tu nie sú na to špeciálne právne nástroje. A po druhé, samozrejme, že musíme sa sklada, skladať účty z toho, že zachraňujeme ľudské životy, ale samozrejme, že musíme aj zastaviť to, čo sa deje a napriek tomu zachraňovať životy, tak toto vidí aj rada. Ďakujeme. Tí rečníci, ktorí teraz musia bojovať aj s hlukom, keď sa sem presúvajú ľudia na hlasovanie, prepačte, 2. júla e, bude stretnutie tieňových spravodajcov. Chceli by sa tieňoví spravodajcovia spravodajkyne Roberta a Cecil vyjadriť aspoň slovičkom. Ďakujem vám. Stručne poviem len toľko, že je tu niekoľko rozličných stanovisk v snemovni parlamentu. Všetci sa ale zhodneme na tom, že je našou prioritou zachraňovať ľudské životy. A samozrejme prípadne potom aj medzinárodne ochraňovať tých ľudí, ktorí si e, ochranu, ktorá, ktorí splnia podmienky na túto ochranu ale každá krajina musí zvážiť, aké kapacity má na takéto aktivity. Myslím si, že by e, ľudia nemali brať e, za hotové, že jednoducho sa ich ujme Európska únia, pretože mnohí, s rôznymi ľuďmi sa má zaobchádzať rôznym spôsobom. A čo sa týka pána profesora Piersa, aké sú možnosti udeľovania humanitárnych víz? Našou prioritou je pokúšať sa zraniteľným ľuďom pomôcť, tak, aby sa nestali obeťami prevádzačov a pašerákov. Tí z vás, ktorí veríte, že ak nebudeme prenasledovať týchto pašerákov, že sa problém aj sám vyrieši, možno to je časti pravda, ale nezabúdajme na to, že pašeráci nie sú záchrancovia. Nezabúdajme, že im na živote ľudí, ktorých prevádzajú, nezáleží. Nezáleží im na tom, či sa utopia. Preto si myslím, že musíme naozaj venovať úsilia aj zastaveniu pášerákov. Ďakujeme, Roberta, hovorí pán predseda Cecilia. Máte záverečné slovo. Ďakujem. Ja by som rada poďakovala rečníkom za všetky príspevky. Chcem povedať, že mnohé tieto koncepty, ktoré tu zazneli, sa s nimi môžem stotožniť. Je tu spoločný jeden prvok. Politicky a kultúrne je dôležité, čo uviedol pán Martin, pán profesor Martin. Potrebujeme radikálnu zmenu aj terminológie. Práve odtiaľ by sme mali vychádzať, pretože sa hovorí o pristahovalcoch, ktorí nemajú dokumenty, ktorí nie sú e, zločincami, ktorí nie sú nelegálne prítomní na našom území. Keď si uvedomíme, o čom vlastne hovoríme, určite budeme legislatívne schopní lepšie upraviť celú túto oblasť. Ďakujem pánu Bauerovi za to, že sa s nami podelilo svoju skúsenosť. Musíme vidieť aj ľudskú tvár toho, čo práve právne upravujeme. Vaša skúsenosť je veľmi užitočná pre tých, ktorí možno vidia, obrázky iba z diaľky. Musíme si uvedomiť, že títo ľudia majú svoju tvár, sú to ľudské bytosti, sú to osoby. A teraz k tomu, o čom hovoril pán profesor Pierce. Víza, o ktorých treba viac hovoriť. Možno by mám k tomu mohol povedať viac, aký by mal byť právny rámec novej politiky humanitárnych víz v rámci revízie vízových poriadkov kódexov. Čo by sme my v tom mohli urobiť? Ďakujem. Ďakujem, Cecil. Rád by som poďakoval všetkým rečníkom, ktorí nám predstavili svoje myšlienky dnes ráno. Volalo sa tu po komplexnom riešení pristahovalectva. Budeme v tejto rozprave pokračovať 2. júla. Ďakujem pekne kolegovia za všetky vaše príspevky. Ďakujem rečníci. Pokračujeme teda kolegovia hlasovaním a ako náhle vyprázdnime prezidentský e, stôl, e, prejdeme teda k hlasovaniu.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 colleagues, take your seats. Um... Prejdime k hlasovaniu teda, kolegovia. Okay, we proceed to the first vote. Prvé hlasovanie, e, to je e, splnomocnenie členských štátov na ratifikáciu protokolu z roku 2014 k dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1930 o nútenej a povinnej práci, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa justičnej spolupráce v trestných veciach. Helga Stevens je spravodajkyňou. Ide len o jedno jediné elektronické hlasovanie. Máte všetci elektronické kartičky? Každý je pripravený, prosím. Áno, nie je ešte pripravená. To, čo chcem povedať, nie je uh, technická poznámka. Nemám však uh, elektronickú kartičku. To je zl- zlyhanie v organizácii, že? Takže jednu ruku na, naviac pre SAD. Trošku sklamanie, že? Hlasujme prosím teda teraz, kolegovia. Kolegovia, skupina ALDE má jedného člena naviac Môžete prosím za ALDE e, stiahnuť jedného plného člena z hlasovania. V poriadku, teraz je teda v poriadku teda. V poriadku, takže končím teraz hlasovanie a indikujeme naviac jeden hlas pre SAD, takže tak dokopy vlastne dve, dva ešte hlasy plus pre SAD. Končím teraz hlasovanie, príjima sa. Blahoželáme Helge Stevens ako spravodajkyni. Teraz druhé hlasovanie návrh stanoviska k 30. a 31. výročnej správe o monitorovaní uplatňovania právnych predpisov EÚ. Spravodajcom je pán Ungureanu. Začneme pozmeňujúcim návrhom číslo 3. Všetko bude elektronické. Nie, nie, nie, nebude to elektronicky, takže najprv trojka. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. si na číslo 4, kto je za, kto je proti, zdržal sa, niekto prijíma sa. Zamieta sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 6 za, proti, Zdržal sa niekto? Príjima sa. Prosím, hlasujte všetci kolegovia. Kompromis 1. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, kompromis 2 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 3 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 7, 11 e, za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 4 za. Proti Zdržal sa niekto, prijíma sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 14 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme, prosím. 18. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 20. Pardon, 21 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 22 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Záverečné hlasovanie, a to elektronicky. Hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. Príjima sa. Blahoželáme spravodajcovi, pánovi Ungureanovi. Ďakujem. A teraz e, naše posledné hlasovanie. Teraz sa presúvame bodu ďalším. To je Európsky program v oblasti bezpečnosti. Kompromis 1. Celé, celé hlasovanie, kolegovia, budeme realizovať elektronicky. Snáď s výnimkou e, niektorých žiadostí, kde explicitne si to žiadali inak. Snáď ešte niekto iný. Nie, vy, vaša kartička už konkrétne funguje, hej? Kompromis 1 elektronicky, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 41. Hlasujeme prosím teraz. 31 hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Štyridsaťštyri. Hlasujme, prosím, teraz. Končím hlasovanie. Príjima sa 49. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 51. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 52. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 53 po častiach, prvá časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 53. druhá časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa kompromis 2. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 56. Hlasujeme v poslednej časti. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 58, osem hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 59 prvá časť. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 59. druhá časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa kompromis trojka. Hlasujme. Príjima sa 62. Hlasujme o druhej časti teraz. Končím hlasovanie. Šesťdesiat deväť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 70, hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 71, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 72 v spojení 49 hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Po častiach 73, prvá časť. Musím to nahlas prečítať, tedy celý ten text bez slov. Boj proti terorizmu osobitne Prvá časť s týmto prídavkom. Hlasujme. Mám to znova čítať? 73 od pani Sargentini. Prvá časť, celý text bez slov pod e, záštite boja proti záujme e, boja proti, proti terorizmu a tak ďalej. Prvá časť, hlasujme teda. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Druhá časť, hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 74. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma, zamieta sa, pardon. 75. Hlasujme. Končím hlasovanie. Kompromis 4 hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 81. Hlasujme. Prijíma sa. Kompromis 5. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 84. Hlasujme. To bola 84. O prvej časti hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Končím hlasovanie. Príjma sa 94, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjima sa kompromis 7. Nie, ešte nie. Pozmeňujúci návrh 108. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 109. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjima sa. 111. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 112, hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 113, hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 114, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 8. Končím hlasovanie. Príjima sa. 117. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 9. Končím hlasovanie. Príjima sa. 96. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 121. Končím hlasovanie. Príjma sa 122. Hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Príjma sa. 122. Po častiach 123 eh, SAD žiadalo rozdelenie. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Druhá časť, zvyšok textu, hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 124. Pardon, kompromis 10. Opravuje sa predseda. chcem, aby ste brali na vedomie, že ja som sa nemýlil, mýlil sa sekretariát. 124, hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 10. Hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 131. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 132 hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 11. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 12. Končím hlasovanie. Príjima sa. 138. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 139. Zamieta sa. Kompromis 13 po častiach. Prvá časť so slovami agree až po slovo stakeholders. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Druhá časť od slova call po slovo propaganda. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 148. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa 149. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 151. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 157. Končím hlasovanie. Príjima sa. 159. Končím hlasovanie. Príjima sa. 160 po častiach. Prvá časť od slova recalls po slovo groups. Prvá časť teda. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 161. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 160. Príjma. Končím hlasovanie. Príjme sa. 144. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 165, hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 167. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 14. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 170. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 175. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 173. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 15. Kompromis 15. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 176. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 177. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 178. Končím hlasovanie. Prijíma sa 179. Končím hlasovanie. Prijíma sa 150. Končím hlasovanie. Príjme sa. 17. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjme sa. Úvodné citácie 1.1. Končím hlasovanie. Dvojka. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 3. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 4 po častiach. Prvá časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 5. Peťka. Hlasujme. Anna, musíš hlasovať. Šestka. Končím hlasovanie. Príjima sa šestka. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Príjima sa. 7. Končím hlasovanie. Príjima sa 8. Hlasujme. Končím hlasovanie. 9. hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa úvodné ustanovenia desiatka. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 18. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 14. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 17. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 18. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 19. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 24. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 25. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis, kompromis 20. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 31, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa 32, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa 33, hlasujme. Končím hlasovanie. 34. 33 bolo kolegovia zamietnuté. 34. Končím hlasovanie. Príjima sa. 35. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 36. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 37. Končím hlasovanie. Prijíma sa teda tiež hlasovanie o texte v modifikovanej verzii. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Príjme sa to tesne. Ďakujem vám za trpezlivosť, kolegovia. No, bude dobre. Um, Kolegovia, ospravedlňujem sa. Mal som už začať s ďalšou časťou programu ešte skôr, ale teraz už skutočne musíme začať, pretože sme naozaj pozadu za programom. Prosím, usadte sa. Viem, že sme aj hlasovať začali neskoro. Nie je to vaša chyba, ale už sa prosím, naozaj usadte. Máme pred sebou veľmi dôležitý bod programu. Je to výročná správa. Sadnite si. Dlho sme hlasovali, viem, ale apelujem na vás. Aj zamestnanci, aj poslanci, Sadnite si a kolegovia, ktorí tu už nechcete zostať, prosím, odíte. Takže máme tu správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade Európskemu hospodárskému a sociálnemu výboru a Výboru regionov správa o uplatňovaní Charty základných práv v EU v roku 2014, výklad Európskej komisie. Dnes sme pozvali pani Frauke Seidensticker. Prosím, neviem, či som to vyslovil dobre, poznáme sa osobne, ale vy ste novou predsedničkou eh, rady. Začali ste v marci 2015 na tomto poste a máme tu pána Konstantinosa Manolopoulosa, ktorý odprezentuje túto správu. Takisto tu máme vás, ktorí ste vykonávali e, dočasne na tomto poste všetky práce, ktoré, ktoré bolo treba úlohy vykonať. A máme tu aj ďalšiu veľmi dôležitú osobnosť, Paula Nemeca, ktorý bol s nami aj včera na trialógu, pretože už rokujeme k nariadeniu Je to náš veľmi dobrý priateľ, pracuje v DG Justice v otázke e, základných práv občianstva. Vítajte medzi nami. A teraz začnem tým, že poprosím Paula. Nie, prepačte, nie. Ospravedlňuje sa rečník. Po dlhom hlasovaní človek je niecelkom vo svojej koži. Začneme s pani Frauke Seidensticker, potom nasleduje pán Manopoulos a potom Budeme hovoriť o aplikácii charty. V tomto poradí pán jeden Sticker, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Funguje mi ten mikrofón? Áno? Ďakujem. Ctené poslanky, nectení poslanci, dobré ráno. Dobrý deň. Ešte kolegovia, prerušuje rečničku predseda. Usadte sa prosím všetci. Naozaj aj po mojom dlhom a chaotickom úvode ešte stále všetci nesedia. Ďakujem, pokračuje rečnička. Som rada, že vás môžem dnes odprezentovať agentúru pre základné práva a jej výročnú správu. Začnem poďakovaním vám, poslankyňam a poslancom tohto výboru, za vaše úsilia, aby sa v mnohých politických oblastiach, v mnohých oblastiach politík pertraktovala téma základných práv. V nasledujúcich rozprávach v Európskom parlamente vás budeme podporovať, vždy keď pôjde o situáciu e, s ľudskými právami v Európskej únii. Agentúra FRA najprv mala riaditeľa, pána Konstantina Manopolusa, ktorý bude hovoriť o niektorých špecifických oblastiach. A ja by som sa vyjadrila k zmenám, ktoré sme urobili v štruktúre aj v dĺžke v tejto, tejto výročnej členskej správy. Je to istý katalóg 300-stranový toho, čo sa udialo v oblasti základných práv. Potom sme to skrátili, aby sme sa zamerali na výberové kľúčové podujatia a záležitosti. Lisabonská zmluva oslavila 5. výročie, čo znamená, že Charta základných práv po 5 rokov bola v praxi uplatňovaná a preto je čas posúdiť jej prínosy a nedostatky, slabé miesta. Z tohto dôvodu posledná kapitola tohtoročnej výročnej správy je venovaná práve charte. Vo všetkých 28 členských štátoch EÚ je táto charta uplatňovaná a to nám umožnilo preskúmať úlohu charty aj v justičnej praxi, čo nám naozaj povedalo veľa o tom, čo zažívajú európsky občania v každodennom živote v súvislosti s chartou. Dámy a páni, rada by som detailne prešla štyrmi základnými oblastiami, ktoré otvárajú výročnú členskú správu. Minulý rok sme hovorili o vývoji strategického rámca EÚ pri revitalizovaní záväzkov EÚ voči základným právam. Tento rok sa e, sústreďujeme na jeden z nástrojov, ktoré boli odprezentované minulý rok, indikátory základných práv. Funkcia indikátorov základných práv je zlepšiť porovnateľnosť a objektívnosť dát, údajov, informácií, poskytnúť viac poznatkov o tom, čo sa deje v oblasti ľudských práv, čo nám pomôže ešte viac zintenzívniť uplatňovanie tejto charty v praxi a ďalej zhromaždiť a analyzovať relevantné údaje, aby mohli tieto indikátory odrážať úsilie na národnej úrovni. Na to sme potrebovali rámec. Rámec, do ktorého tieto indikátory sa dajú umiestniť. OSN takisto vyvinul veľmi dobrý nástroj na dodržiavanie alebo mapovanie dodržiavania základných práv a takisto popísal úsilia, ktoré treba urobiť, aby sa dosiahol tento cieľ. Aj FRA agentúra používa tieto indikátory. Máme tri kategórie indikátorov. Štruktúrálne, procesové a výsledkové indikátory, ktoré zahrňajú legálny e, právny rámec, mechanizmus ťažnosti, podporný systém a takisto popis toho, ako sa v skutočnosti v teréne dodržiavajú základné práva. V roku 2007 sme zareagovali na požiadavku zo strany Európskej komisie a FRA začala vytvárať rámec indikátorov a zhromažďovať údaje v príslušných sekciách. Agentúra potom vytvorila rámec indikátorov pre ľudí s postihnutím a pre Rómov. 17 členských štátov EÚ sa už dohodlo na spoločnom rámci monitorovania, integrácie Rómov. Máme tu aj indikátory pre integráciu Rómov, ktoré vytvorila agentúra FRA, ktoré sa dajú teraz merať. Je naozaj zásadne dôležité, aby sa tieto indikátory e, vyvinuli tak, aby mali vedeckú závažnosť a aby boli odsúhlasené aktérmi. Musia vychádzať z rigoróznych metodologických kritérií a musia mať normatívnu jasnú interpretáciu. Napokon tieto indikátory musia byť naplnené relevantnými dátami. Dámy a páni, tieto indikátory, ktoré nám umožňa merať nielen výsledky, ale aj úsilia v boji za dodržiavanie charty základných práv a boju proti jej porušovaniu, nám ukázali, že sú nevyhnutné pri tom, ako sa šíri posolstvo dodržiavania základných ľudských práv naprieč Európou. Tento silný a pružný rámec indikátorov posilňuje transparentnosť a pružnosť na úrovni únie aj členských štátov, a sklada účty európskym občanom vo veku, kedy sa rozrastá nedôvera nielen medzi občanmi a vládami, ale aj medzi inštitúciami navzájom. Preto tieto, táto naša práca prispieva k demokratickej legitímnosti. Riaditeľ agentúry FRA, pán Manno Lopulos, vám povie viac o niektorých eh, výzvach v oblasti kľúčových indikátorov ktoré sa objavili tento rok v členskej, vo výročnej správe. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, Frauke, hovorí pán Loupulos. Vážené a ctené poslankyne a poslanci, ja by som tiež rád poďakoval za pozvanie odprezentovať výročnú členskú správu Agentúry pre základné ľudské práva. Ako to pán predseda spomenul, táto správa sa tento rok vysiela online, aby bolo možné túto analýzu e, rozšíriť rýchlejšie. Máme tu rámec, ktorý vyčlenuje úsilia a sektory, v ktorých pracuje agentúra vo svojich 5-ročných obdobiach. Kvalita, nediskriminácia, rasizmus, xenofóbia, intolerancia, začlenovanie Rómov, asyl, azyl, víza, pohraničná ochrana, práva dieťaťa a prístup k spravodlivosti, vrátanie práv obetí trestných činov. Toto všetko sú témy, ktorým sa medzi inými zaoberáme. Európska charta základných práv členských štátov EÚ sa presadzuje, ale e, ne, nechcem ísť do podrobností. Sústredujeme sa na tri témy v tejto správe, ktoré sú mimoriadne závažné v roku 2014 a presahujú aj do roku 2015. Je to migrácia, práva obetí a práva dieťaťa. Myslím si, že už sme mali plodnú diskusiu k pristahovalectvu a bol som šokovaný, keď som počul, že novinár zažil osud tých obetí, o ktoré sa zaujímame a my, a ktorým sa snažíme pomáhať. Myslím si, že tieto priority by sa mali dostať na samý vrch európskej agendy, pretože tragédia v stredozemnom mori, kedy v roku 2013 vyše 3000 ľudí sa utopilo v stredozemnom mori, keď sa pokúšali dostať do Európy, e, toto je tragické, pretože tento rok sa toto číslo môže ešte zvýšiť. Už doteraz to bolo 800 e, ľudí od januára do maja 2015. Všetci sme eh, videli, čo sa dialo na Lampeduze. Táto tragická strata životov eh, musí sa ukončiť a preto skutočne vítam, že sa tu volá po komplexnom prístupe k pristahovaleckej politike VÚ. E Agentúra FRA nedávno publikovala dokument so zásadnými argumentmi, ako by mohli mm, legálne prísť pristahovalci do Európy, čo by zároveň zabránilo pašovaniu ľudských bytostí a tovaru. Máme tu dve dôležité výzvy v oblasti azylu. Pozorovali sme tu zhoršovanie situácie na hraniciach niektorých členských štátov EÚ, ktoré sa snažia nevrácať ľudí do takej krajiny, kde je ich život a zdravie ohrozené. Ďalej, po transpozícii tejto smernice tretina členských štátov EÚ ešte stále nemá operačný monitorovací systém na to, či je všetko v súlade s postupmi pri aplikácii o azyl a najmä u tých, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté. Agentúry, ktoré patria pod jednotlivé vlády, často sú podozrievaní k tomu, že nie sú tak celkom nezávislé. Pristahovalci po svojom príchode často nemajú dokumenty, čelia xenofóbii a diskriminácii. Mnohé členské štáty majú politické opatrenia, s ktorými, e, ktorými sa bojuje proti takýmto nešvarom, ale mnohé pokrivkávajú a v teréne nie často je monitorovanie dostatočné. Je tu mnoho sľubných praktík v rámci EU v tomto kontexte. Napríklad v roku 2014 12 členských štátov sme e, zapojili do programu občianskej spoločnosti spolupracujúcej s pristahovalcami a pochopili mnohé členské štáty, že integrácia nie je len o migrantoch alebo o ich deťoch, ale o úplnej zmene lokálnej komunity, do ktorej sa títo ľudia integrujú. Vznikli národné integračné stratégie, dámy a páni. Dovolte mi stručne spomenúť otázku E, obeti trestných činov. Transpozícia pre smernicu e, v tejto veci má byť neskôr tento rok. Mnohé členské štáty však musia ešte urobiť ďalšie legislatívne a politické kroky, aby zabezpečila ochranu týchto ľudí. Treba poskytovať obetiam informácie o ich právach, poskytnúť im dostatočné služby a toto bude výzvou pre mnohé krajiny. Ale nielen právna pomoc, ale aj psychologická a emocionálna podpora musia byť e, dostupné pre obete trestných činov. V priebehu 5 mesiacov 11 členských štátov EU transponovalo Európsku smernicu do národných zákonodarstiev, ale ešte stále to nestačí. Minulý týždeň sme mali stretnutie vo Viedni, kde sa hovorilo o implementácii a transpozícii tejto smernice. Myslím si, že sme tu e, na tej správnej koľaji, pretože sme pozorovali mnohé pozitívne kroky. Aspoň 10 členských štátov EÚ sa zozbierali peniaze na podporu obetí, tých obetí napríklad, ktoré boli e, napríklad vo Fínsku sú pokuty vyberané od páchateľov a potom idú tieto peniaze pre obete trestných činov, ktoré títo páchatelia vykonali a naozaj sa už vyzbierali veľké sumy peňazí. Komplexné služby pre obete majú zabezpečiť aj to, aby obete o nich vedeli, aby sa vedeli k ním dostať. Preto treba šíriť informáciu, informácie, treba vyškoliť eh, policajtov a právnych odborníkov, ktorí sa stretávajú s obeťami aby vedeli, ako sa k ním počas celej procedurálneho postupu zaoberať. Tieto obete málo kedy majú skúsenosti s kontaktom s právnymi odborníkmi alebo policiou a e, obete a pašeráci sú dvoma stranami ten istej mince. A napokon by som rád povedal niečo o právach dieťaťa. Deti sú vystavené chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Mnohé rodiny s deťmi bojujú s pôžičkami na bývanie a so zabezpečením školských pomôcok a dokonca potravy. Toto je neakceptovateľné a preto treba okamžite prijať opatrenia proti detskej chudobe v rámci európskeho semestra. Myslím si, že predseda už hovoril o indikátoroch, ktoré by sa dali použiť v európskom semestri. Právna ochrana dieťaťa, ktoré sú obeťami násilia alebo sexuálneho zneužívania, alebo ochrana detí bez rodičov, ktoré ich nemôžu chrániť, boli prediskutované už v minulom roku a boli prijaté relevantné politiky, ale tieto opatrenia sa často v praxi ťaž, len veľmi ťažko uplatňujú. Už končím ešte vetičku. Vieme, aké výzvy sú pred nami v oblasti práv dieťaťa, preto treba preskúmať, aké postupy sa tu využívajú, čo robia policajti, sudci, psychológovia, súdy, a ďalšie zložky zainteresované do tejto veci, dámy a páni. Neskončil by som tým, že by som nespomenul, že Európa je oblasťou slobôd, spravodlivosti a bezpečnosti pre všetkých. Máme e, už rámec, ale nemáme ešte všetky veci premietnuté až do praxe. Naproti, tom, naproti tomu tvrdím, že tieto veci sú mimoriadne dôležité a musíme pokračovať. Ďakujem, pán Manolov Pulos. Pred obedom ešte bude mať prezentáciu Paul Nemitz. Ja však 12.20 musím odísť, zostanú tu niektorí poslanci a tí budú mať na vás otázku, preto som sa vás snažil trošičku popohnať. Prepačte mi to. Paul Nemec, chcete odprezentovať teraz vašu tému, alebo chcem ešte povedať, že tu je uh, časový rámec 12.15 a niektorí kolegovia musia dovtedy odísť. Ospravedlňujem sa, že ja osobne tu nebudem, keď skončíte. Mohol by som položiť moju otázku teraz? Možno by to mohlo aj ovplyvniť to, čo poviete potom v prednáške. Niektoré členské štáty bojujú, zápasia s troma mechanizmami. Komisia, parlament a rada sú zaangažované do dialógu ako presadiť otázku základných práv členských štátov EÚ? To je pre nás veľmi dôležitá téma, pretože ak jednotlivý členský štát poruší niečo v tejto oblasti, väčšinou je to dosť veľká vec, rezonujúca vec a agentúra základných ľudských práv je súčasťou všetkého tohto rámca. A tu sa to všetko tak komplikuje. Pred týmto výborom sa často riešia veci článok 2, článok 7. Každý pozná tieto často citované články v našich rozprávach. Komisia má jasné právomoci, ale pre parlament je, parlament je v komplikovanej situácii, pretože ide o otázku, ako intervenovať, kedy intervenovať, dokonca aj mechanizmy, ktorými intervenujeme, aké práva má napríklad predseda. A čo sa týka nášho výboru, veľa iniciatív pochádza z nášho výboru. Aká je podľa vás úloha parlamentu? Ja si myslím, že to je dynamická oblasť, ale veľmi komplikovaná. Snažíme sa e, urobiť si svoju prácu čo najlepšie, ale poslanci a poslancovia často tvrdia, urobíme to, ale ako? Je to komplexné a spletité a pre nás je dôležité sa v tom orientovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. so pár myšlienok. Pán Juncker komisii eh, dal pokyn použiť výsadné práva, ktoré má bojovať za naše základné práva. Pán podpredseda Cimemans jasne povedal, že kompromis týchto hodnot je kompromis EÚ. Tu dnes prezentujeme v tejto súvislosti aplikáciu charty. Ide o stratégiu komisie z roku 2010. Ide o inventarizáciu víziev, pokroku, ukazujúc, ako sa zohľadňuje karta v legislatíve, a v jurisprudencii. Európska únia a jej súdy čoraz viac využívajú chartu v praxi. Sú pár čísiel. 210 krát súdy v roku 2014 sa odkazovali na chartu 97 krát v roku 2012 je to dôležité. Ukazuje sa, že charta je tu živá i na úrovni členských krajín. Jeden z najdôležitejších e, rozsudkov sa týkal digitálneho trhu. I ďalšie iné prípady, pokiaľ išlo o príjemcov polnohospodárskych platieb to bol taký budiček pre všetkých, ktorí si, ktorí e, e, si neuvedomovali, že v legislatívnom procese musíme všetci rešpektovať základné práva. Je to súčasťou európskeho DNA a práva v charte sa reflektujú v politickom cykle. Následne musíme robiť screening legislatívy. To robí moje oddelenie. Musia to robiť i iné orgány, hlavne pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy. Všetko bude na darmo, ak sa systematicky nebude prevádzať všetko legislatívnym procesom. Posilňuje sa celkový rámec a konzultácie aktérov. Medziinstitucionálna dohoda bude rámcom na diskusie, ako by dopady mohli spoluzákonodarcovia preverovať návrh komisie decembri 2014 e, stanovisko e, účtovného dvoru e, vyšlo. Komisia preveruje ďalší postup. Tým sa posilní koherentnosť ochrany základných práv v Európe. Bez hľadu na čas vstupu. Ak aj sa dohoda podpíše, máme povinnosť plne zohľadňovať súdnu príslušnosť Európskeho súdneho dvoru pre ľudské práva. Monitorovanie rešpektu charty zo strany členských krajín je tiež súčasťou našej e, výročnej správy. A tu, je, tu prejdem k nástrojom. Špecificky išlo o to, aby práva z charty sa rešpektovali ak sa mám vrátiť k vašej otázke, už som spomenul dve oblasti, kde parlament je kľúčovým v legislatívnom procese, odkedy má parlament spolurozhodovacie právomoci, ochrana v politických oblasti, kde rada dovteraz roz, rozhodovala, došlo k nárostu. To je kľúčová oblasť zásahov parlamentu, aby sa chránili individuálne práva. A ide tu o kontrolu vykonávania týchto právnych noriem a ich aplikácie. A potom aj komisia vlastne sa zaujíma o to, či my tieto právomoci správne využívame. Už som hovoril o E, konaniach na základe porušenia. Navyše tu ide ešte o ďalšie funkcie zo strany členských štátov, kde Európsky parlament a Európska komisia tam tiež využívajú svoje právomoci pri implementácii a takže je úplne v poriadku, ak sa v konkrétnych prípadoch Európsky parlament zameriava tiež na členské štáty, ktoré tiež majú svoje vlastné povinnosti. A pokiaľ ide o hlavné oblasti tohto porušovania, ide tu o azylovú politiku, imigráciu, prístup k náprave situácie detí, podmienky, za ktorých títo ľudia bývajú. Je tu vlastne súvislosť s Dublinom 3 a tento text je kodifikovaný v rámci judikatúry tak, aby boli práva detí zachované. Chcel by som zdôrazniť, že musíme venovať eh, patričný dôraz prístupu k spravodlivosti. To je právo, ktoré je horizontálne, dôležité je pre všetky a súvisí so základnými právami. V roku 2014 komisia vyzvala 5 členských štátov, aby preskúmali 5 rozhodnutí o neudelení víz. A pokiaľ ide o prístupu ku spravodlivosti, ide tu o procesné práva a o tri nástroje, ochrana detí, prezumpcia neviny, ktoré budú napomáhať vytváraniu spoločnej vzájomnej dôvery k tomu, aby hladko fungovalo vzájomné uznávanie súdnych postupov a rozhodnutí. Ešte raz by som sa chcel v rámci digitálneho prostredia zmieniť o významu prijatia pravidiel o ochrane údajov do konca roku. Je, je to naša spoločná ambícia tak Európskeho parlamentu, ako aj komisie a rady. Nerad by som ešte zabudol na dôležitú sekciu tejto výročnej správy o základných právach, ktorá súvisí s digitálnou sférou. To sú nové údaje a príležitosti, ktoré by mali byť podporené veľkou dôverou v túto digitálnu oblasť. No a potom tu máme prevenciu zločinov z nenávisti, antisemitizmu, Máme tu rôzne druhy extrémizmu, ktoré sa navzájom podobajú, aj keď sú tam rôzne zdroje, pretože tu ide o nenávisť voči niekomu a v niektorých prípadoch vidíme, že dochádza k násiliu. Komisia pod vedením prvého podpredsedu Timmermansa na prvom kolokviu 1. a 2. októbra 2015 bude sa zaoberať otázkami tolerancie a rešpektu, boja proti antisemitizmu a nenávisti proti e, moslimom v Európe. Chcel by som tiež pripomenúť, že komisia v roku 2008 predložila smernicu na vyplnenie medzier vo schrane Pán predseda až prerušuje rečníka, hovorí, že máme ešte pár otázok a ja budem musieť odísť. Áno, to sú tie digitálne ľudské práva, ja teda budem musieť skončiť, ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda, pretože ma čaká ďalšia práca v súvislosti so zasadnutím e, výboru. E, kolega ma zastúpi. Ja vám ďakujem za odpovede na naše otázky a kolegovia sú tu, ale keď ja musím odísť, tak neviem, ako teda parlament môže konať. Máme agentúru pre základné práva, ale máme tu aj úlohu a celé je to všetko veľmi zložité. My tú prácu chceme robiť dobre a chcel by som zabezpečiť, že budeme konať správne. Môže nám k tomu komisia niečo povedať? Ide tu o dôležité témy, o prácu členských štátov. Je to veľmi citlivá téma. My by sme tú prácu chceli skutočne vykonávať čo najlepším spôsobom a ešte nám tie parametre nie sú celkom jasné. Môžete nám prosím vás o tom niečo viac povedať? My by sme radi teda túto svoju prácu odviedli naozaj dobre. Hovoríte o tom trochu vo vašej správe a teraz odovzdávam slovo Pítrovi. Ospravedlňujem sa kolegovia. Ďakujem. Najskôr si vypočujeme podnety od kolegov. Áno, ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som sa poďakovať všetkým trom e, prítomným za veľmi zaujímavé informácie. Mám pocit, že sme zastali kde si na polceste. Spomínal to už Claude. Je dôležité, aby sme tu mali porovnateľnú situáciu v tom, ako sa plnia alebo neplnia povinnosti členských štátov v oblasti využívania ľudských práv. Moja prvá otázka e, je adresovaná agentúre pre základné práva. Hovorili sme, že sme ak kde si na polceste. Ako ďaleko skutočne sme my, ako ďaleko ste vy, ako sa nám darí zlepšovať systém ukazovateľov, aby sme mali možnosť e, porovnateľne posudzovať dodržiavanie ľudských práv v členských štátoch. Je to veľmi dôležité vypočuť si, ako to v jednotlivých krajinách vyzerá s tými indexami a je to všetko ešte len na polceste, kedy už budeme mať k dispozícii funkčný nástroj. Tiež vám ďakujem aj za časť o informačnej spoločnosti. Teraz mám otázku na pána Pola Nemeca, možno aj na ostatných, ak sa tým zaoberáte. Máme tu tabuľku, v ktorej sa hovorí o kapacite agentúry vyjadrovať sa k otázkam sledovania a zisťovania údajov. Ukázalo sa, že vo 12 členských štátoch neexistujú žiadne spôsoby ochrany občanov, ak majú pocit, že e, ich práva sú porušované, že je tam nedostatočná ochrana osobných údajov, že nejaké inštitúcie tie osobné údaje zneužívajú a tak ďalej. Čiže ako to vyzerá s tým monitorovaním a ako my môžeme v praxi situáciu na základe vašich odporúčaní vylepšiť? Ako môžeme chrániť našich občanov v prípade, že niektoré vnútroštátne spravodajské inštitúcie alebo orgány porušujú práva občanov v oblasti osobných údajov? Najskôr si vypočujeme všetky otázky a potom prosím odpovedzte, pán Christopoulos. Ďakujem, pán predsedajúci. Obidve správy, o ktorých tu hovoríme, sa týkajú dodržiavania základných ľudských práv v EÚ za rok 2014. Ale zdá sa, že je to ako si mimo čas a mimo priestor, pretože tie správy sa nevenujú tomu najhoršiemu a síce pošliapávaniu e, ľudských práv, čo je masívne pošliapávanie sociálnych práv prostredníctvom úsporných politík, ktoré aplikujú európske inštitúcie. Sociálne Práva sa tu vôbec nemerajú ani neposudzujú ani v správe agentúry, ani v správe komisie. Takže vy, Vary, naznačujete, že nie sú žiadne problémy e, pri porušovaní sociálnych a ľudských práv, alebo na to zabúdate a tvárite sa, že to neexistuje. Chcem vám pripomenúť, že kapitola 4 listiny základných práv sa nazýva Solidarita a hovorí, že existuje právo na kolektívne vyjednávanie v článku 28, ďalej tam máme právo na ochranu pred neodôvodnenou výpovedou, článok 30, a v článku 34 máme právo na asistencia, v článku 45 právo na 35 e, na právo na zdravotnú starostlivosť. Všetky tieto články sú vlastne porušované tým, ako európske krajiny uplatňujú úsporné opatrenia. Napríklad v Grécku na základe požiadaviek trojky došlo k úplnému obmedzeniu kolektívnych práv, došlo k takému dopadu, že o, 50, o 15 sa zvýšila úmrtnosť. Vyzerá to tak, že sú porušované základné práva a základné humanitárne práva a že vlastne to práve spôsobujú tieto politiky. No a dochádza aj k porušovaniu niektorých dohovorov MOP, Medzinárodnej organizácie práce. Pokiaľ dochádza k porušovaniu nástrojov, ktoré majú slúžiť k medzinárodnej ochrane ľudských práv, tak dochádza k porušovaniu týchto konkrétnych článkov, dohovorov, ktoré sú stanovené v rôznych e, dokumentoch EÚ, ale európske inštitúcie zatiaľ nepreukázali žiadnu ochotu postaviť sa k tomu a rovnako požiadali novú grécku vládu v rámci rokovaní, aby ďalej porušovala sociálne práva stoviek tisícov gréckých obyvateľov a to je súčasť oveľa väčšieho problému oslabovania a porušovania sociálnych práv, najmä v tých južných európskych krajinách, ale všeobecne aj v mnohých ďalších členských štátoch. To sú príklady toho, ako politika úsporných opatrení porušuje tieto práva. Možno to vyzerá ako ako keby bol vyhlásený nejaký mimoriadný e, stav ohľadne plnenia sociálnych práv, ale tu máme správu o roku 2014 a ja si myslím, že je to vlastne rovnaké, nehovorí sa tam vôbec o týchto veciach. Ďakujem, už nemáme veľa času, tak vás poprosím, aby ste veľmi stručne e, sa vyjadrili. Nech sa páči. Ďakujem, ja sa o to pokúsim, položím otázky. Chcem sa vám poďakovať za prítomnosť a prezentáciu. Mám otázku na agentúru. Po e, druhej svetovej vojne počet utečencov, žiadateľov o azyl a presídlencov E, presiahol počet 50 tisíc. 50 miliónov. Toto sú údaje, údaje OSN. Osoby, ktoré potrebujú takúto ochranu, sa však obracajú na prevádzačov. Čo s tým robí vaša agentúra ohľadne legálnych ciest pre žiadateľov o azyl a ohľadne ekonomických imigrantov? Chcem sa spýtať komisie, v poslednej časti správy ohľadne aplikácie dohovoru o základných právach komisia hovorí o tom, že novou otázkou je vytvoriť platformy prevencie proti terorizmu, organizovanému zločinu a boju proti ním. Je preto nevyhnutné, aby sa pracovalo s kompetentnými orgánmi ohľadne prehlásení, ktoré sú extrémistické, teroristické, alebo e, podnicujú nenávisť. Ako chcete konať proti onlineovým platformám, ktoré odmietnú spoluprácu? Pani Spinovi, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať za prezentáciu a za prácu, ktorú ste odviedli pri monitorovaní, ale chcem sa spýtať, či rovnaká pozornosť sa venuje aj monitorovaniu a hodnoteniu európskym inštitúciám, pokiaľ ide o rešpektovanie dohovoru o základných právach a aké kritéria sa pritom používajú. Ako môže Európsky parlament hodnotiť správanie Rady a komisie? Pýtam sa na to e, za dve oblasti. Poprvé politika migrácie komunitárna časť politiky migrácie, konkrétne v politikách, ako je agenda, o ktorej v súčasnosti hovoríme, pretože čelíme obrovským rizikám porušovania charty, najmä pokiaľ ide o nevydávanie alebo nenavracanie utečencov do tých oblastí, kde, e, kde sú nepokoje a vojny. Máme tu rôzne informácie o úteku z krajín, kde prebiehajú vojenské konflikty. Ja však neviem, či vy hovoríte o tom, ako tie práva sú rešpektované členskými štátmi, alebo či do akej miery sú rešpektované inštitúciami a potom ešte niekoľko poznámku kolegovi Krysogonosovi. Politika úspor a jej dopad na základné a sociálne práva. Čelíme porušovaniu, systematickému porušovaniu dohovorov a zmluv. Úspory sú systematickým porušovaním a vytvárajú roz, roztvárajúce sa nožnice medzi komunitárnymi politikami a medzi občanmi, e, ktorí sa k týmto témam vyslovujú vo voľbách. Toto všetko je nebezpečná vec a my si to musíme uvedomiť a začať riešiť. Prečo? Pretože mnohé porušovania základných práv. E di mm, e, e, rifiuto del diverso, islamofobia, sono legati... A čo sa týka zamietnutia, je otázka, či sú tu komunitné politiky náležité. Myslím si, že sú tu náležité komunitárne politiky, ktoré porušujú ustanovenia charty v niektorých oblastiach, napríklad čo sa týka xenofóbie, tá nie je obmedzená iba na členské štáty EÚ. Pani Gomeš, máte slovo. Ďakujem za správu. Myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby poznámky o tom, ako Európska únia rieši zamestnanosť a asistenciu a pomoc žiadateľom boli naozaj na stole. Je tu veľa dôležitých informácií v tomto dokumente, ale myslím si, že táto správa by mala obsahovať aj e, kapitolu, v ktorej by boli e, údaje o jednotlivých členských štátoch EÚ, jedna krajina za druhou. Ak by sme mali takúto správu. Tlmočníci e, končia, pretože ich pracovný čas práve vypršal. Nemôžeme ďalej poskytovať tlmočenie zo slovenčiny. Policies have in the, uh, in the countries, namely under uh, Troika, where, of course, the particular responsibilities of the Commission and the ECB also are, should be scrutinized